Uh, members, uh, we have already lost eight minutes of the... Kolegyne, kolegovia, už sme prišli o 8 minút z tej hodiny, ktorú máme vyhradenú na diskusiu s komisárkou Tyson. Srdečne vás tu vítam, pani komisárka, a dávam vám slovo. A potom dostanú príležitosť vyjadriť sa spravodajcovia, tieňoví spravodajcovia na dve minúty na osobu. Ale teraz má slovo pani komisárka. Ďakujem pekne, pani predsednička, vážená pani predsednička, poslankyne, poslanci. Veľmi sa teším, ako vždy, že môžem byť e, tu s vami vo výbore pre zamestnanosť Európskeho parlamentu. Dnes budem hovoriť o návrhu revízie pravidiel koordinácie sociálneho zabezpečenia. Viete, že ide o legislatívnu prioritu podľa spoločného vyhlásenia našich troch inštitúcií. V prvom rade by som chcela zablahoželať pánovi Balasovi, spravodajcovi a chcem jemu, tým spravodajcom a vám všetkým zaželať veľa úspechov, aby sme mohli rýchlo napredovať e, v tejto dôležitej téme. Keď sa Európanov opýtate, aké európske právo si vážia najviac, tak väčšinou povedia, že je to právo na voľný pohyb v rámci EÚ. Voľný pohyb osôb by v praxi nebol možný, keby sme nemali európske pravidlá o koordinácii sociálneho zabezpečenia. Takéto pravidlá občanom zaručujú, že neprídu o svoju ochranu sociálne zabezpečenia, keď sa presťahujú presunú do inej členskej krajiny. Samozrejme, že krajiny majú naďalej plnú mieru zodpovednosti za štruktúru a organizáciu svojich systémov sociálneho zabezpečenia v súlade so zmluvou. Pravidlá na EU úrovni stanovujú, do ktorého systému spadá ten, ktorý mobilný občan. Na tie spoločné pravidlá koordinácie slúžia na to, aby občania boli vždy pokrytí jedným systémom a iba jedným systémom. Toto je ten princíp jednoty, ktorý sa uplatňuje. A to, kde prispievali, alebo stále prispievajú, to je v zásade e, tá krajina, kde môžu požiadať o e, dávky. Toto nie sú nové pravidlá, e, platia už od 59., pričom sa stále aktualizujú. Otázka znie, prečo teraz je potrebná aktualizácia? Nuž preto, aby sa zohľadnilo viacero právnych, ekonomických a spoločenských vývojových trendov, my v našom návrhu vychádzame z práce a z um, odporúčaní odborníkov z členských štátov. To sú teda ľudia, ktorí majú za úlohu implementovať a vykladať tieto pravidlá vo svojej dennodennej práci. Takže čo navrhujeme? Je to teda aktualizácia v štyroch oblastiach. Po prvé, e, dávky v nezamestnanosti. E, navrhujeme, aby nezamestnaní e, mali možnosť preniesť si tieto dávky do inej krajiny na 6 mesiacov miesto súčasných troch mesiacov. Prečo takýto návrh? No už momentálne máme milión európskych nezamestnaných, ktorí hľadajú zamestnanie v inej členskej krajine ako ich vlastnej. V niektorých krajinách sú vyššie miery nezamestnanosti, v iných krajinách sú niekedy zase situácie plné zamestnanosti, chýbajú tam e, zruční ľudia, preto je potrebné, aby nezamestnaní, tí, čo hľadajú prácu, boli mobilní. Ale musíme zabezpečiť, aby boli mobilní za určitých podmienok, za podmienok, ktoré sú férové. Férové pre každého, také, ktoré neumožňujú vyberať si to najlepšie. Takže ak niekto má nárok na dávku v nezamestnanosti v krajine, kde pracoval naposledy, tak by táto osoba mala mať možnosť dávku v nezamestnanosti si previesť e, na obdobie 6 miesto súčasných troch mesiacov, ak majú pocit, že v inej krajine majú lepšiu šancu sa zamestnať. Takže toto nie je nejaká možnosť výberu si, vyberania si, nie oni prispievali v krajine, kde im vznikol nárok na dávku. Uh, a export v úvodzovkách dávky v nezamestnanosti je samozrejme podmienený. Tá osoba e, teda musí byť nezamestnaná nie dobrovoľne. Príslušná krajina toto samozrejme bude mať možnosť overiť. Do 7 dní sa táto osoba musí zaregistrovať na úrade práce a musí splniť všetky aktívne politiky trhu práce v tej krajine. A e, tento úrad práce, alebo teda služba zamestnanosti, musí informovať tú druhú krajinu o e, snahách nájsť, nájsť nové pracovné miesto. Tiež navrhujeme zmenu e, pre ľudí z pohraničných oblastí, teda ide o osoby, ktoré pracujú v jednej a žijú v druhej členskej krajine, pričom e, cestujú buď to na každodennej báze alebo na týždennej báze. Čiže tam, kde pracovali a tam, kde platili e, sociálne odvody, tak tam môžu požiadať o dávku v nezamestnanosti za podmienky, že tam pracovali minimálne rok, teda 12 mesiacov. Toto je férové a jednoduchšie riešenie než to, ktoré platí momentálne. No a pokiaľ ide ešte stále túto oblasť dávok nezamestnanosti, navrhujeme, aby ľudia, ktorí pracovali minimálne 3 mesiace v inej členskej krajine, e, že môžu požiadať, aby sa e, zohľadnili tieto obdobia, e, pokiaľ ide o nárok na dávku v nezamestnanosti. To znamená, že ak pracujete vo viac štátoch, tak sa to ščítava, aby vám vznikol nárok na dávku v nezamestnanosti. Potom e, druhá časť nášho návrhu. Tam sa navrhuje spoločná definícia dlhodobých opatrovateľských dávok, ako sa to identifikuje. E, takže bude sa vypočítavať, ako sa toto rieši v cezhraničných situáciách a ktoré nároky ľuďom vychádzajú e, Mm, na ktoré, na, ktoré, ktorým vystávajú, keď sa presťahujú do inej krajiny, keď sa pohnú do inej krajiny. Tretia časť, to je prístup eh, ekonomicky hospodársky neaktívnych občanov k eh, sociálnym dávkam. Vy ste od občanov rovnako ako ja počúvate, že mnohé členské štáty spochybňujú podmienky, za akých mobilní občania majú prístup k sociálnym dávkam. Takéto obavy často vychádzajú z nedorozumení, pokiaľ ide o súčasné pravidlá. Napriek tomu však nemôžeme ignorovať. Európa si nemôže dovoliť strátiť eh, tento boj, pokiaľ ide o verejnú mienku o voľnom pohybe osôb. Preto musíme ľuďom vysvetľovať, aké sú tie pravidlá, prečo sú férové a ako sa vymáhajú. A Európa a komisia a vo svojom návrhu kodifikuje dôležité rozsudky Európskeho súdneho dvora s tým, že voľný pohyb neznamená bezpodmienečný prístup, voľný prístup k sociálnym dávkam v inej krajine. Nie. Členské štáty môžu spodmieniť e, e, takýto prístup e, pra, platným právom na pobyt. Tí ľudia musia preukázať, že sú krytí napríklad zdravotným poistením, že majú si z čoho pokryť náklady na živobytie a tak ďalej. Takže toto sme ešte explicitnili v našom, v našom návrhu. No a kto sú teda tí neaktívni ľudia? To sú ľudia, ktorí nepracujú a ktorí uh, ani aktívne prácu nehľadajú. No a Okrem toho zosúľadujeme terminológiu, pre, eh, terminológiu sociálneho zabezpečenia pre vysielaných pracovníkov. Nemení to však pravidlá sociálneho zabezpečenia vyslaných pracovníkov. Tí budú naďalej podliehať svojich dom, eh, pravidlám svojich domovských e, krajín, ak teda sú vyslaní na menej než 24 e, mesiacov. Takže národné orgány musia overiť sociálne postavenie soci- pracovníka a zisťovať prípadné zneužívanie týchto e, prídavkov. My sme dostali tieto informácie od ad hoc pracovnej skupiny pre administratívne záležitosti. Komisia rozhodla nenavrhovať žiadne zmeny, e, pokiaľ ide o vývoz detských prídavkov, bez ohľadu na politické trendy alebo e, tú všeobecnú náladu v niektorých členských štátoch e, tie dôkazy, pokiaľ ide o hospodárske dôsledky, aj regulačnú záťaž, nesvedčia pre takúto zmenu. Okrem toho som hlboko presvedčená, že Európska únia nemôže na jednej strane tvrdiť, že ľudia majú právo na tú, ten istý plat za tú istú prácu na tom istom mieste a zároveň akceptovať, že pracovníci, ktorí e, rovnakým spôsobom prispievajú k rovnakému sociálnemu systému, dostávajú inú mieru e, podpory v závislosti od toho, kde žijú alebo kde žijú ich deti. Toto je princíp spravodlivosti, ktorý je v jadre európskeho projektu. Ja viem, že sa to vnímalo ináč. V posledných rokoch sa uzavrela dohoda e, so Spojeným kráľovstvom a to e, v nádeji, že e, sa tým e, budú stimulovať ľudia, aby zostali, zostali doma, ale bolo to aj teda mm, niečo, čo nie všetky členské štáty ľahko prijímali. No a ako vidíme, tak nakoniec sa celá tá situácia prejavila aj na výsledkoch britského referenda. Dámy a páni, vážení poslanci, navrhované zmeny E, poskytnú väčšiu transparentnosť, právnu istotu a spravodlivosť e, pre mobilných občanov, verejné orgány, zamestnávateľov, poplatníkov, uľahčia slobodný pohyb a dajú členským štátom lepšie nástroje na to, aby bojovali proti zneužívaniu tohto systému. Vedieme e, konštantný dialog s parlamentom, členskými štátmi a ďalšími zainteresovanými stranami ohľadom týchto otázok, vypočuli sme si ich návrhy a výhrady a ja som odhodlaná urobiť všetko, čo môžem, aby som prispela k hladkému vývoju tohto spisu, ktorý, ako som povedala na začiatku, je jednou z priorít našich troch inštitúcií na rok 2017. Ja som pripravená pokračovať v tejto výmene, ktorú si veľmi cením, našu spoluprácu a som presvedčená, že dospojeme k čo najlepším výsledkom pre Európu, ako aj pre našich občanov. Takže teraz samozrejme, ak je čas na otázky a odpovede, veľmi rada odpoviem. Ďakujem. Áno, sme radi, že ste ochotná odpovedať, je veľa otázok. Takže dám slovo spravodajcovi a tieňovým spravodajcom a prosím maximálne dve minúty a tak budeme mať teda určitý priestor. Pán Bala, spravodajca, máte slovo. Ďakujem, pani komisárka. Ďakujem za prezentáciu a za to, že ste hovorili tak jasne a aj za tú vhodnú metódu, ktorú využívate, tá koordinácia sociálneho zabezpečenia, e, tá si zasluhuje nové návrhy, tie sa predložili, sú presné, jasné a parlament teraz o tom bude diskutovať a rozhodovať. A moja rola dnes je v tom, aby som uviedol niektoré hlavné smery, to však e, urobím neskôr, potom ako s tieňovými spravodajcami prediskutujeme všetky predložené návrhy, ale chcel by som sa zmieniť o niekoľkých metodologických otázkach a potom aj o tej obozretnosti. Hovorili ste o Brexite, musíme analyzovať všetky potenciálne dôsledky, najmä pre to prechodné obdobie, to znamená obdobie medzi rozhodnutým prijatým britskou vládou a jeho skutočným vykonaním. Ako zapracujeme túto novú skutočnosť do toho obdobia a najmä do práce, ktorú musíme robiť ohľadom koordinácie sociálneho zabezpečenia. A druhá vec, na ktorú treba dávať pozor, a je veľmi dôležité, aby členské štáty mm, mm, boli konzultované, aby sa vykonávala skutočne hĺbková práca. Mám na mysle aj sociálnych partnerov, zástupcov zamestnávateľov, odborových organizácií. Tí takisto musia byť zapojení samozrejme do tejto diskusie, aby sme čo najlepšie poznali ich požiadavky, ich nároky a aj obavy. To neznamená, že, to, že ich automaticky budeme akceptovať. Parlament musí veľmi dôkladne spolupracovať so zástupcami sociálnych partnerov, to je veľmi dôležité. A na záver, pani predsednička, by som chcel povedať, že pokiaľ ide o otázku návrhov, ktoré sa predkladajú, domnievam sa, že si zasluhujú, aby sme ich globálne podporili, samozrejme pod podmienkou, že budú doplnené a prehlbené ja dúfam, že sa podarí e, urobiť dôkladnú e, a podrobnú debatu, aby sme mohli predložiť čo najlepší návrh. Ďakujem. Pán Šulce, prosím. Vážená pani komisárka, ďakujem pekne, že ste dnes prišli do nášho výboru pre zamestnanosť. Ja by som povedal, že pokiaľ ide o to, ako ja vnímam to, čo predložila komisia, myslím si, že zo strany komisie nám bola predložená dobrá predloha, dobré východisko a našim cieľom by malo byť, aby voľnosť pohybu sme uľahčili na európskej úrovni, tomu cieľu to slúži. Avšak chcel by som využiť túto príležitosť, chcel by som zareagovať na 2-3 body, o ktorých ste hovorili aj vy. Prvá téma je pre mňa tiež vlastne export e, detských prídavkov pro občanov EÚ. Mňa by zaujímalo, či tu využívate nejaké iné, e, iný základ, ako sú údaje, ktoré sú mm, ktoré som ja videl. Ide o to, že vy ste hovorili, že to je, sa týka 1% celkového objemu, tak ja sa na to pozerám tak, že predovšetkým pred Brexitom sa to ponúklo ako riešenie Britom Teraz sa povedalo, že do budúcnosti to nebude takto realizovateľné, takže podľa mňa by sme mali o tom nejako diskutovať. A pokiaľ náš výbor, mali sme viesť otvorenú diskusiu aj pokiaľ ide o samotné výsledky, ale nemali sme to zanedbávať. Potom ďalšia vec, o ktorej by som chcel hovoriť, je otázka, prečo komisia sa nerozhodla istou cestou, ako to posúdil Európsky súdny dvor, pokiaľ ide výluky, pokiaľ ide určité Eh, aspekty sociálneho zabezpečenia, to je rozsudok Emanovič. Myslím si, že keby to tam bolo uvedené v tom texte, bola by tam väčšia miera právnej jasnosti. Potom tretí bod, o tom ste tiež hovorili čiastočne, tu ide o dávky v nezamestnanosti a možnosť exportu. Eh, lehota eh, sa má predložiť z troch mesiacov na 6. Ja chcem spýtať, prečo iba 6 mesiacov, prečo možno nie celé vlastne to časové obdobie, pre ktoré by to bolo možné. No žiaľ, by som sa pýtal ešte viac, ale viac času nemám. Ďakujem you, Madam Harkin. Ďakujem a teraz pani Harkin dve minúty. Ďakujem. Mm, prepačte, gospodine sa Ďakujem pani komisárka. Tento uh, návrh e, sa snaží uh, uh, tie príspevky, ktoré sa platia a potom tú podporu, ktorá sa vypláca medzi jednotlivými členskými štátmi. A ďakujem vám za tento návrh, e, ktorý sa týmto smerom uberá. Len jedna otázka nadviažem na kolegu Šulceho. Keď e, hovoril, čo bolo na stole v prípade Spojeného kráľovstva v istej dobe a teraz už nie je na stole, a máme celkový obraz situácie Eh, hovorilo sa tam o jednom alebo dvoch percentách, nemám tie čísla k dispozícii. Ja si myslím, že by skutočne to odlišenie alebo vyjadrenie percentuálne za jednotlivé štáty by bolo veľmi užitočné, pretože tá záťaž na niektoré členské štáty môže byť veľmi veľká, najmä na tie menšie členské štáty a možno sa na to treba pozrieť a bolo by dobre to možno mať. A ešte som sa chcel spýtať jednu vec e, ohľadom odpovede, ktorú ste dali na otázku e, týkajúcich sa e, podmienenia sociálnych dávok na základe trvalého pobytu. V septembri 2016 odpoveď bola taká, že uznávate ten rozsudok ohľadom práva na prístup k sociálnym dávkam a že mm, to, to, ten rozsudok e, potvrdil možnosť posudzovať prípady e, zo strany členských štáty a e, ďalej rozsudok vyzýva k tomu na to, aby sa urobili primerané závery. Takže podmienenie týchto sociálnych dávok právom na pohyb nie je spôsob sociálnej diskriminácie. Takže a chcem, aby ste sa k tomu vyjadrili, ako sa to zaintegrovalo do toho návrhu, ktorý predkladáte, pretože vy nám hovoríte okrem iného e, toho, to, že, sa, že vychádzate z rozsudku Európskeho súdneho dvora. A teraz pani Jean Lambert e, za Zelených máte slovo. Gue Engel. Dve minúty. Ďakujem pani predsednička, ďakujem pani komisárka. Ja si myslím, že je veľa vecí v tomto návrhu, ktoré treba privítať. Osobne ja som veľmi rada, že ste nezahrnuli zmeny ohľadom detských prídavkov, pretože to bol vždy taký politický manéver a nie niečo, čo sa skutočne snažilo riešiť otázky rovnakého postavenia na pracovisku. Takže som veľmi e, rada, že sa týmto nekontaminoval tento návrh, pokiaľ ide o rozšírenie obdobia, počas ktorého môžu ľudia sa teda zdržiavať e, na území iného štátu a hľadať prácu. A to bolo 3 mesiace, e, kde, než môžete začať e, alebo požiadať o príspevky a v nezamestnanosti pre mnohých ľudí v priebehu tých troch mesiacov samozrejme sa skôr rysujú možnosti takej príležitostnej práce alebo dočasnej práce, s tým treba niečo, teda tomu sa treba nejak postaviť. A keď sa pozeráme na tú stránku sociálneho zabezpečenia, tak eh, eh, tu ide o vysielaných e, pracovníkov a mechanizmy sociálneho zabezpečenia. Vieme, že sú ľudia vysielaní len na niekoľko dní, potom iní, ktorí sú vysielaní na dlhšiu dobu. A pokiaľ ide o otázku pobytu a práva na, na, e, na po, sociálnu podporu, tu treba skutočne dbať na to, aby niektorí ľudia neboli vylúčení z možnosti mať dlhodobý pobyt práve v, v dôsledku nejasných alebo nedostatočných rozhodnutí členských štátov, ktoré potom spôsobujú problémy jednotlivým osobám a samozrejme koordinácia sociálneho zabezpečenia e, do sebou prináša aj problém tých premostovacích opatrení, keď ľudia prechádzajú z jedného sociálneho systému do iného. Takže čo môžeme urobiť ľuďom, aby sme im pomohli pri takom prechode, aby nezostali niekde vo vzduchoprázdne medzi tými dvoma členskými štátmi. Ďakujem. Ďakujem. A teraz pani Helga Stevens. Máte dve minúty, práve ste prišli, máte dve minúty, prosím. repeat, we are, we are very, um... My sme my chceme skutočne dodržať časové obmedzenia, takže dve minútky na vyjadrenie, lebo otázok je veľa a treba dať možnosť komisie na to, aby odpovedala. Takže pani Stevens, máte slovo. Dank u wel, voorzitter. Ďakujem, pani predsedajúca. Prepáčte, že som prišla neskoro, ale bola som ešte na zasadnutí výboru LIBE a bolo, veľ, bolo, bolo pre mňa veľmi náročné stíhať všetko dnes, lebo e, tie zasadnutia boli, sa prekrývali, ale som tu a ďakujem pani Tyson za snahu vytvoriť e, akési milníky v tejto oblasti, pretože je to veľmi e, dôležitá diskusia koordinácia sociálneho zabezpečenia a systémov sociálneho zabezpečenia a ten e, jednoducho to e, vyberanie si čo najvýhodnejších podmienok, samozrejme to je niečo, o čom sme diskutovali v našej skupine a dostali sme veľa, veľkú podporu aj veľa vyjadrení k tejto otázke od európskych občanov. Takže Toto e, veľmi úzko súvisí s daňovníkmi a s tým, či ľudia teda platia dane a, a keď platia, tak samozrejme očakávajú, e, že sa to nebude vynakladať potom na ľudí, ktorí prídu z inej krajiny a nikdy neprispeli do toho domáceho systému, v ktorom títo ľudia, tí daňovníci platili. Takže ľudia by mali mm, mať e, samozrejme schopnosť a možnosť eh, pracovať tu, to pochopiteľne, ale musí prebiehať primeraným spôsobom. Nesmú brať eh, pracovné miesta ľuďom z jednotlivých eh, krajín, kam prichádzajú hľadať prácu, takže treba pamätať aj na sociálne práva. Každý, kto príde do Belgicka pracovať, má na to právo, ale musíme zabezpečiť, aby prispieval k nášmu systému sociálneho zabezpečenia. Najmä ak chcú mať výhodu z tých benefitov, ktoré ten systém ponúka. Ja si myslím, že to je logické. Pochopiteľne my chceme zabrániť sociálnemu dumpingu a pochopiteľne hovoríme tu aj o vysielaní pracovníkov podľa súčasnej legislatívy. Maximálna doba trvania by boli dva roky e, v inom členskom, členskom štáte bez platenia príspevkov Um, bez platenia do toho šta, e, sociálneho systému tej krajiny, v ktorej pracujú. Takže keď si zoberieme Belgicko ako specifickú e, situáciu, tak v zásade toto môže v podstate vytlačiť belgických pracovníkov z trhu práce, pretože e, im konkurujú ľudia z zahraničia, ktorí dostávajú nižšie platy a toto nie je spravodlivý systém pretože stále hovoríme o tom istom plate za tú istú prácu na tom istom mieste a to samozrejme súvisí aj so, eh, teda s, prispievaním, s príspevkami do sociálnych eh, fondov, do sociálneho systému. Takže potom eh, by sa to malo riešiť tak, že ten limit bude 6 mesiacov a členský štát by mal rozhodnúť, ktoré E, sektory sú rizikové, e, ktoré proste tým najviac môžu utrpiť, utrpieť v, v konkrétnej krajine. Napríklad stavebníctvo je takéto, e, takýto slabší alebo rizikový sektor vzhľadom na konkurenciu. Ďakujem a teraz dáme slovo pani komisárke, aby mohla zareagovať na otázky a dúfam, že budeme mať čas ešte na niekoľko ďalších otázok. E, aha, mám tu ešte ďalšie meno za GUE. Takže skupina GUE, dve minútky prosím. Ďakujem pani predsednička. Ale pani komisárka, koordinácia systému sociálneho zabezpečenia je záležitosť, ktorá je veľmi dôležitá, pretože podľa nedávnych údajov, pochopiteľne, ako to uviedla aj pani komisárka, je na 11 miliónov Európanov, ktorí je tu skoro 11 miliónov teda Európanov, ktorí bývajú v inom členskom štáte a pracujú v inom členskom štáte, než z ktorého pochádzajú a, ďalšie 2 milióny teda je vysielaných pracovníkov na kratšiu dobu. Takže je tu celý rad ľudí, ktorí prispievajú v rôznych systémoch sociálneho zabezpečenia a potom čerpajú aj v týchto štátoch e, tie dávky. A my sa domnievame, že váš návrh sa uberá správnym smerom. Hovoríte o prenosnosti dávok, vrátanie tých e, rodinných prídavkov. Sú tu pozitívne rysy, ale aj napriek tomu si myslíme, že váš návrh má dve slabiny. Jednak v oblasti vysielaných pracovníkov a jednak pri ochrane základného prádla na mobilitu pracovníkov. V tejto smernici mám, k tejto smernici mám dve otázky. Prečo ste sa rozhodli, že rozšírite na 24 mesiacov vysielanie pracovníkov, keď väčšina sa vysiela na 4 až 6 mesiacov? A v tejto smernici nás takisto znepokojuje to, že popierate sociálne zabezpečenie týchto vysielaných pracovníkov, ktorí sú vysielaní na dlhú dobu. Ja sa domnievam, že je potrebné zabezpečiť základné práva všetkých pracovníkov a pochopiteľne zabrániť sociálnemu dumpingu na európskom trhu. No a ešte druhá vec, a to je možno ešte e, citlivejšia otázka, v tejto chvíli e, sa nedá vysvetliť ani ospravedlniť pokles ochrany nezamestnaných pracovníkov, pretože narážime, narážame na samú podstatu, samotnú podstatu európskeho občianstva pracovníci, ktorí pracujú v členskom štáte, kde dočasne pracujú, môžu teda prísť o povolenie pobytu. Zvláštna situácia nastáva e, v prípade Spojeného kráľovstva, ale týka sa to aj krajín ako Belgicko, Taliansko a podobne. Je potrebné, aby Európska komisia také postupy odmietla. Ďakujem vám. Ďakujem, pani komisárka Tyson. E, dúfam, že nám odpoviete teraz. E, Prosím stručne tiež, aby sa mohli vyjadriť ešte aj ostatní. Ďakujem. Uh, uh, Ak dovolíte, zodpoviem to rada po holandsky. Som rada, že tu máme tlmočníkov. Ďakujem pekne. Takže chcem sa poďakovať spravodajcovi a spravodajcom. Prajem veľa úspechov. Pevne verím, že sa nám podarí dosiahnuť dobrý pokrok, pokiaľ ide o tento spis. Pokiaľ ide o otázku Brexitu, keď sa začnú rokovania v zmysle článku 50, tak v zásade dá sa povedať, dovtedy situácia nezmenená. Spojené kráľovstvo naďalej patrí medzi 28 členských štátov EÚ, to znamená, že má určité práva a občania Spojeného kráľovstva majú tie isté práva ako občania iných členských štátov EÚ. No a samozrejme, musíme sa zamyslieť nad tým, aké riešenie samozrejme dosiahneme so Spojeným kráľovstvom, ale pokiaľ ide aktuálnu situáciu, kým sa nerozhodne iným spôsobom, tak v zásade dovtedy sme v tej istej situácii. Pokiaľ ide o detské prídavky, prečo nekonáme v tejto oblasti, prečo nemeníme nič, pokiaľ ide o indexáciu detských prídavkov, vychádzajúc z nákladov na živobytie v krajine, kde sa nachádza dieťa porovnaní s krajinou, kde pracuje jeden z rodičov. Prečo takto postupujeme? Pozreli sme si v zásade ten objem detských prídavkov, ktoré sa vyplácajú eh, vo vzťahu k deťam, ktoré žijú v inom členskom štáte. Je to zhruba to 1%, 1% ak by sme to mali indexovať. Znamenalo by to, že by sme skutočne hovorili nakoniec o menej ako 1% celkových nákladov. Takže v zásade znamenalo by to skutočne pomerne veľa administratívnej záťaže, aby sme vlastne požiadali členské štáty, aby zrealizovali takúto indexáciu. Totiž to znamenalo by to, že členské štáty by tú indexáciu museli vykonať, vychádzajúc z nákladu na živobytie v každom jednom členskom štáte a jednoducho bolo by nevyhnutné prehodnotiť situáciu v každom členskom štáte, no a môžete sa ocitnúť v situácii, kde by sa teda znížili dávky, ale myslím si, že mohli by nastať také prípady, kde by sa práve naopak tieto dávky museli zvýšiť. Takže ak by ste to chceli mať pre všetkých občanov, ktorí mm, majú prospech alebo využívajú z nejakého systému, tak je dôležité si uvedomiť, čo by to znamenalo. Takže my sme sa samozrejme na to pozreli, preskúmali sme to a skonštatovali sme to, že pre nás je najdôležitejšie mať dobré pravidlá, ktoré sa budú ľahko uplatňovať a myslíme si, že indexácia to by nebolo vôbec jednoduché. A okrem toho chceme mať systém, ktorý je spravodlivý Takže pokiaľ ide o vysielaných pracovníkov, chceme zabezpečiť rovnakú prácu, za, rovnako meniu za rovnakú prácu na rovnakom mieste. Samozrejme, ešte tam nie sme, chceme sa k tomu aspoň priblížiť zatiaľ. No a myslím si, že mali by sme zachovať to isté prepojenie, pokiaľ ide o ten štát, kde platíte odvody a štátom, kde vlastne si uplatňujete tieto dávky, Takže ak ide o iný členský štát, nie je to ten istý členský štát, tak mali by ste dostať tie isté dávky za tie isté odvody v tom istom členskom štáte. Takže sme boli toho názoru, že jednoducho nebol tu dôvod e, alebo odôvodnenie, prečo sme mali zmeniť aktuálne pravidlá. Tak v zásade to, čo by som mohla povedať, e, pokiaľ ide o detské prídavky. Pokiaľ ide o dávky v nezamestnanosti, chceme zabezpečiť ich mobilitu portabilitu. Ide o to, aby ľudia mohli si tieto dávky nezamestnosti zobrať so sebou. Ide teda o tie nároky na dávky, ktoré na ktoré majú nárok v jednom členskom štáte, môžu to priniesť do iného členského štátu na 6 mesiacov. Prečo nie na neobmedzenú lehotu? Áno, bola takáto otázka. Vieme, že existuje určité primerané obdobie, v rámci ktorého sa očakáva, že pracovník by si mohol nájsť prácu. 3 mesiace po nás je málo, 6 mesiacov je primerané, takže my sa opierame o to, čo považujeme za primerané, rozumné. Samozrejme, je dobré, že existuje takáto možnosť, že ľudia si môžu preniesť e, tieto nároky do iného členského štátu, do toho členského štátu, kde si myslia, že majú lepšiu pravdepodobnosť, že si nájdú primeranú prácu. No a pokiaľ ide o rozsudok Európskeho súdneho dvora, je to prípad Alamanovič a tento súvisí s, so sociálnou ochranou. To nie sú sociálnym zabezpečením, keby sme sa na to pozreli tak prísne, takže nie úplne to spadá pod tento nástroj. A pokiaľ ide o prípad Spojeného kráľovstva, tam ide o sociálne zabezpečenie, to sa potom kodifikuje. To znamená, že ide o to, že osoby, ktoré budú mať prístup do systému, mali by si zachovať svoje práva, ktoré sa týkajú toho prístupu k systému. To znamená, že samozrejme existuje možnosť zamietnúť takýto prístup. V zásade tu ide o skupinu hospodárskych neaktívnych eh, občanov alebo ľudí. Ide o ľudí, ktorí nepôsobia aktívne trhu práce. Je tu prepojenie medzi koordináciou systémov sociálneho zabezpečenia a vysielanými pracovníkmi. Prečo teda obdobie dvoch rokov? Prečo vyslaný pracovník by mal mať dispozícii lehotu dvoch rokov, pokiaľ je platenie odvodov v tej krajine, kde má pracovnú zmluvu? Ide o to, že nechceme spôsobovať neprimeranú administratívnu záťaž. Pokiaľ ide o vysielaných pracovníkov, častokrát sú vysielaní pravidelne. Ak by to museli vykonať po každý krát, keď sú vyslaní do nejakého iného členského štátu, jednoducho bolo by to veľmi náročné, bola by tu značná administratívna záťaž pre týchto pracovníkov. Musíme si uvedomiť, že by vlastne museli doplniť všetku dokumentáciu a vykonať všetko preto, aby, bolo, aby mohli získať e, nárok na dávky. Bolo by to zložité. Chceli sme zachovať toto obdobie dvoch rokov. Prečo? Nie je to preto, lebo chceli sme, aby táto lehota nebola príliš dlhá. Zároveň chceli zabezpečiť aj to, aby tu bolo, tak povediac, uľahčenie, pokiaľ tieto štyri slobody v členských štátoch išlo nám aj o slobodu poskytovania služieb Chceli sme bojovať proti zneužívaniu a aby sa to podarilo, um, dôležité zabezpečiť rovnováhu. Pokiaľ ide o vysielných pracovníkov, sme toho názoru, že aktuálny systém je opodstatnený. Máme pocit, že ak by sme do toho nejako výraznejšie zasahovali, jednoducho mm, mohli by to vzniknúť určité rizika, ktoré sa týkajú voľnosti pohybu služieb, komplikovalo to situáciu pre tých, ktorí si hľadajú prácu a možno by dokonca sa aj znížil počet pracovných miest v Európe, čo si nikto neželá. Ďakujem pekne. Uh, uh, Ďakujem pekne. Áno, áno, nemám veľa času k dispozícii, žiaľ. Pevne verím, si môžeme vypočuť aspoň dve otázky od tých, ktorí nie sú ani tie nespravodajcovia, ani spravodajcovia. Takže na jednu minútu dostane slovo pán Mann. A potom Juta Steinruck tiež na minútu. Nech sa páči, pán Mann. Ďakujem pekne, pani komisárka, milá Mariane. Ja si myslím, že dobrá je táto iniciatíva. Samozrejme, nemusí s tým každý súhlasiť a nenašli sme ešte to vhodné riešenie, však o tom budeme diskutovať. Keďže mám iba minútu času k dispozícii, zamerám sa na to zásadné. Takže transparentnosť, v každom prípade to potrebujeme, zapojiť sociálnych partnerov, v každom prípade odbory, lebo odboriari majú pocit, že nie sú dostatne zohľadnení, musíme to teda e, trošku vyvážiť. Potom samozrejme aj celková spravodlivosť zo všetkých strán, to počujeme a zažívame to. Totiž Zdá sa, že momentálne je tu taká veľká snaha zasahovať do sociálneho systému. Áno, je to tak. Jednoducho sú tu určité pochybenia na úrovni členských štátov a jednoducho, ak sa to nebude riešiť, eh, prospieva to iba tým, ktorí hovoria, sú populisti a hovoria, že európsky model nefunguje, nedáva to zmysel, všade sú iba sociálne dávky, kto to potom zaplatí, musia to zaplatiť tí, ktorí pracujú a využívajú to tí, ktorí nepracovali. Takže potrebujeme inteligentné riešenia. A treba, ale je dôležité riešenie sa len detaily, doľadím no neskôr, za minútu som sa nemal viac pýtať. Jutta Steinruck. Ďakujem pekne, Jutta Steinruck. Generell äh, Ďakujem pekne. vo všeobecnosti si myslím, že môžeme uvítať tento návrh komisie, pokiaľ ide o dávky v nezamestnanosti alebo napríklad rozličné dávky pre rodičov, keď vychovajú svoje deti. Pani E, Tyson, vaša pozícia, pokiaľ ide o indexáciu, že by to bolo v protiklade s európskymi záujmami, to beriem na vedomie, a že možno by sa ustúpil nejakým populistom, aj keď zase to nedáva žiaden zmysel a by to mohlo iba ohrozovať e, e, voľnosť pohybu pracovníkov. Myslím si, že pokiaľ ide o dávky ekonomicky neaktívnym občanom, tak Európska, únia tu, Európska komisia tu zareagovala na rozsudky, na rozsudky súdneho dvoru, to je v poriadku. Potom trošku mi ľúto, že sociálni partneri neboli včas zapojení. Ehm, jednoducho vypočutie správnej komisie to nenahradí žiaden sociálny partnerský dialog. Ak dovolíte, mám ešte otázku, ktorá sa týka vysielania. Myslím si, že pokiaľ je samotné pojmy v 883, trojke, sú trošku protikladia smernice o vysielaní a myslím si, že bolo by nevyhnutné tu trošku vyjasniť. Totiž to máme tu rozličné vymedzenia pojmov, ako aj kritéria a myslím si, že by sa na to malo trošku ešte popracovať. Napríklad článok 12, tam komisia spomína vyslaných pracovníkov a potom v tej istej vete ešte spomína poslaných pracovníkov, takže aký je tam rozdiel, takže zdá sa, keď sme tu mali dve rozličné definície, pokiaľ ide o skutočne veľmi komplikovanú záležitosť. Ďakujem. Ďakujem pekne, takže nech sa páči, máte k dispozícii zvyšný čas alebo čas, ktorý potrebujete na odplnenie otázok. Ďakujem pekne za otázku, ďakujem pekne aj pani predsednička za slovo a príležitosť Myslím si, že pokiaľ ide asi o to, ako zareagovať na tieto komentáre, ktoré predniesli predrečníci, áno, to by bolo zapojenie sociálnych partnerov. Samozrejme, to sa neopiera 135, keď hovorím o konzultáciách sociálnych partnerov. Takže sú tu takéto možnosti. Samozrejme, sú tu určité informácie, zapojenie sociálnych partnerov. A myslím si, že boli zapojení, takže my sme o tom nerozhodli nikde v izolácii v Berlemonte. Bola tu možnosť eh, viesť konzultácie s sociálnymi partnermi a bolo možné ísť cestou tripartity. Boli tu určité diskusie na tejto úrovni, boli sme si vypočuť eh, stanoviska sociálnych partnerov vo k tomuto nástroju. Takže celkovo samozrejme sme otvorení prevereniu niektorých aspektov. Ak ste toho názoru, že niečo dobré nefunguje, samozrejme Európsky parlament môže predložiť pozmeňujúce návrhy v tejto línii. Myslím si, že je dôležité o týchto veciach hovoriť, je dôležité mať takúto diskusiu a chápeme, že niektoré veci bude treba ešte trošku napraviť nariadení a Jednoducho situácia sa mení, sú tu určité sociálne a ekonomické okolnosti a zároveň by sme sa chceli upierať o rozsudky Európskeho súdneho dvoru, aby sme predišli akýmkoľvek nedorozumeniam na úrovni členských štátov. Koneckoncov je to našou povinnosťou vo vzťahu k občanom EÚ zabezpečiť jasnosť a zároveň zabezpečiť aj to, ako vlastne funguje tento systém. Myslím si, že musíme to vyjasniť a je to samozrejme dôležité aj pre zákonodarcov na úrovni EÚ, aby ten výklad bol zabezpečený primárnym spôsobom. V každom prípade ďakujem pekne za túto prvú výmenu názorov. Pevne verím, že budeme môcť aj naďalej spolupracovať s Európskym parlamentom, aby sme zlepšili situáciu pre našich občanov. Welcome. Ďakujem pekne. Áno, samozrejme, kedykoľvek máte záujem prísť medzi nás, uvítame vás, mám množstvo otázok, takže sme kedykoľvek pripravení takúto diskusiu. Ďakujem pekne a sa tešíme na ďalšie stretnutia. OK, je vous propose de, de recommencer, si vous voulez bien. Et donc... Takže navrhujem, aby sme pokračovali, ak dovolíte. Máme tu workshop, ktorý bol pre nás pripravený. Ide o záruku pre mladých a Institút pre zamestnanosť mladých. Takže toto nás bude zamestnávať. Máme tu viacero odborníkov, ktorí na tú tému vystúpia potom bude aj výmena názorov. Myslím, že nemá zmysel veľmi pripomínať význam týchto tém. Realita, pokiaľ ide o nezamestnanosť mladých, hovorí jasným jazykom. Je to naozaj veľmi negatívny fenomén, veľmi rozšírený. Preto máme viacero nástrojov, ktoré sa spustili a naozaj e, ktorá je potrebné sa na to pozrieť. Máte k dispozícii tam e, pri východe zo sály dokumenty, ktoré boli teda tam pripravené. Prosím, vyzdvihnite si to. Takže e, záruka pre zamestnanosť mladých a e, záruka pre mladých. A rovno už dám slovo Tamašovi Varnajovi, ktorý v DG Amplo Európskej komisie má na starosti práve záruku pre mladých. Takže pán Varnaj, ďakujem, že ste prišli a poprosím vás, aby ste nám povedali, ako to vyzeralo za tie posledné tri roky, odkedy sa táto záruka uplatňuje, aké výsledky to prinieslo z hľadiska e, kvality a z hľadiska mm, teda, akcie schopnosti. Takže nech sa páči, máte slovo. Uh, chair. Ďakujem pekne, pán predsedajúci, zdravím všetkých. Začal by som moju prezentáciu asi tým, že by som trošku sa pozrel aj do minulosti, kedy sme začali s touto e, zárukou pre mladých a kde sa nachádza momentálne. Takže ide tu odporúčanie rady, pokiaľ ide o záruku pre mladých, prijalo sa v apríli 2013, no a potom do konca toho roku členské štáty začali prekladať vykonávacie plány k tejto záruke a v zásade potom sa to dokončilo alebo vyhodnotilo na úrovni komisie v prvom pol roku 2014. Takže to je pre nás eh, východisko, alebo teda štart eh, tejto záruky, lebo pokiaľ tieto vykonávacie plány a ich návrh, návrhy, tam už išlo o to, že členské štáty mali mm, na papieri spracovať, ako vlastne chcú využívať tento nástroj, mali to vlastne navrhnúť aj partnerstva, pokiaľ ide o vykonávanie tejto záruky a zároveň tam išlo aj o štruktúralné reformy ktoré sa mali týkať trhu práce, oblasti vzdelávania a tak ďalej. Takže od roku 2014 záruka pre mladých funguje a v týchto posledných troch rokoch Európska komisia poskytla podporu, pokiaľ ide o vykonávacie, tak pokiaľ ide o finančné prostriedky, technickú pomoc. Zároveň sú to aj prepojené iniciatívy, ktoré sa prijali a asi čo je najdôležitejšie, je Európska aliancia pre odbornú prípravu, potom agenda kompetencií, zručností, potom pravidelný monitoring a follow-up, to sa vytvorilo ako systém v rámci európskeho semestra a pokiaľ ide o MCO, a potom ešte je tu rámec s indikátormi, ktorý sa vytvoril a tu ide vlastne o veci, ktoré súvisia s touto zárukou. Pokiaľ ide o tieto veci, minulý rok v oktobri komisia predložila prvú správu, pokiaľ ide o záruku pre mladých a iniciatívu pre zamestnávanie mladých. A to, čo by som chcel predložiť, e, pokiaľ ide o výsledky tej záruky, to súvisí práve s touto správou z minulého roka. Takže to, čo vlastne tu vidíte pred sebou, to sú hlavné výsledky, na e, ktoré sa zameriava správa. Takže čo je pozitívne, je to, že máme o 1,6 milióna menej mladých nezamestnaných v EÚ ako na začiatku, teda pred touto iniciatívou. A je tu takmer 900 tisíc menej osobníc v EÚ ako pred tromi rokmi, pokiaľ ide o mieru zamestnávania mladých ľudí tieto čísla sa zlepšujú, miera zamestnanosti a zhruba 1,6 milióna ľudí získa, mladých ľudí získalo priamu podporu prostredníctvom investíciu podporu zamestnanosti mladých ľudí. Samozrejme, to už to vidieť aj v súlade s tým, že sú to cyklické faktory. Myslím si, že táto iniciatíva zohrala aj tak dôležitú úlohu a tu sa opierame o tú základňu, že pokiaľ nezamestnanosť mladých ľudí klesala rýchlejšie ako nezamestnanosť u starších vrstev obyvateľstva. Súvisí to aj štruktúrnymi reformami, ktoré podporila aj táto záruka pre mladých a myslím si, že tu je vlastne ten rozdiel, ktorý sa podarilo zabezpečiť. Takže tu, neviem, či to vidíte dobre, ale máme tu na tejto stránke údaje makroekonomického charakteru, pokiaľ vidíte o jednotlivé ukazovatele, počet níc, nezamestnanosť mladých ľudí, zamestnanosť mladých, ako aj počet tých, ktorí pred ukončením formálneho vzdelávania upúšťajú proces vzdelávania. Ide tu obdobie 2008 až 2015 a myslím si, že je veľmi jasné, že v období 2008 až 2013 sa situácia zhoršovala v zásade vo všetkých týchto oblastiach, okrem počtu tých, ktorí ukončujú predčasne e, vzdelávací proces. A potom po roku 2013 situácia zlepšila, ale aj tak máme stále ešte 6,6 eh, miliónov níc. To sú teda tí mladí ľudia, ktorí sa ani nemajú prácu, ani sa nevzdelávajú, ani sa neškolia. To je situácia z roku 2015. A v zásade je podobné, tie čísla nie sú veľmi zmenené, pokiaľ je 2016. Pokiaľ ide o nezamestnaných mladých ľudí, máme okolo 4 milióny, no ale je to už lepšie ako v roku 2008, takže je tu istý pokrok. Samozrejme, ešte je pre nami veľa práce. No a konkrétne, pokiaľ je záruku pre mladých, takže to, čo môžeme skonštatovať, od začiatku národných programov záruky pre mladých 16 miliónov mladých ľudí vstúpilo do tejto schémy pre mladých, to je počet ľudí, ktorí sa zaregistrovali a asi 10 miliónov ľudí získalo ponuku kvalitnú ponuku, pokiaľ ide o zamestnanie, vzdelávanie, stáž alebo nejaké, nejakú odbornú prípravu. Môžem povedať, že pokiaľ rok 2015 takmer dve tretiny mladých ľudí, ktorí vlastne absolvovali túto záruku, dostali ponuku. Uh, also... Ja nemám v úmysle hovoriť o iniciatíve pre zamestnávanie mladých, pretože to bude predmetom ďalšej prezentácie. Chcem len zdôrazniť, že táto iniciatíva znamená priamo cieľenú podporu na mladých v oblastiach, kde je e, nezamestnanosť mladých viac než 20, 25 e, táto iniciatíva zamestnanosť pre mladých bola len súčasťou finančnej podpory únie v rámci e, záruky pre mladých e, a Európsky e, spolský sociálny fond takisto poskytol určité sumy na podporu členských štátov a ich jednotlivých programov na podporu zamestnanosti mladých. Povedal by som, že toto je to kľúčové posolstvo, alebo to, čo chcem ako tu predostrieť ako e, kľúčové posolstvo tejto prezentácie. To znamená, že záruka pre mladých e, sa musí vnímať ako ponuka, a to, čo ponúka, ale je to, aj, je to viac než len toto. Toto je v podstate e, stimul na reformu politík a nastavenie politík. Je to veľmi dôležitá pridaná hodnota konceptu záruky pre mladých. Táto záruka pre mladých E, premostila jednotlivé politické oblasti a vytvorila partnerstva medzi jednotlivými oblastiami aj medzi vládami, partnerstva medzi napríklad ministerstvami práce, vzdelávania, školstva, no, sociálnych vecí, ale takisto aj medzi vládami a mimovládnymi organizáciami, ktoré pracujú v tejto oblasti, miestnymi orgánmi a podobne. Takže toto je veľmi dôležité po druhé, máme príklady mnohých reforiem vo odbornom a učňovskom vzdelávaní a tie sú veľmi dôležité pre prechod mladých ľudí na pracovný trh, to znamená z toho vzdelávacieho obdobia do toho pracovného obdobia. Takmer vo všetkých členských štátoch prebehli reformy tohto učňovského odborného školstva. Jedna tretina členských štátov mala takéto reformy s cieľom zosúľadiť domácu legislatívu s európskym rámcom pre odborné vzdelávanie. A takisto vidíme, že väčšina e, tých verejných e, e, služieb pre zamestnanosť sa zameriava na tieto konkrétne služby pre mladých ľudí. Dve tretiny týchto takýchto orgánov zriadila špecifické E, služby pre mladých ľudí a takisto mm, tieto e, orgány posilnili aj svoje personálne obsadenie. A no, treba klásť e, dôraz na včasné zásahy a E, na to, aby sa podchytili mladí ľudia, ktorí neštudujú, nepracujú, ale nie sú ani, registrované, nie, nie sú ani registrovaní. V dvoch tretinách e, členských e, štátov sú tieto zložky, tie pracovné úrady takisto zapojené aj do širších aktivít. Takže nie všetci mladí ľudia sú ochotní ísť na úrad práce, napríklad najmä tí, ktorí sú neaktívni. Takže treba mať o nich nejaký prehľad Samozrejme, ešte stále máme pred sebou problémy a výzvy a musíme naďalej pokračovať v práci na záruke pre mladých a aby sme to trocha zasadili do širšieho kontextu, tak vysvetlím to, túto problematiku na základe balíku pre mladých z minulého decembra. Tam sú tri typy opatrení e, v oblasti zamestnávania, vzdelávania a učenia a v oblasti solidarity a zapojenia. Takže samozrejme pre nás najdôležitejšie je to, čo sa navrhuje v oblasti zamestnávania a to je presne e, práve tá dlhodobá udržateľná e, implementácia eh, záruky pre mladých. Takže ona síce už existuje, ale takisto treba zabezpečiť, aby to pokračovalo a to aj na politickej, finančnej úrovni, na európskej úrovni, aj na eh, vnútroštátnej úrovni. Takisto sa treba viac zamerať na neaktívnych a neregistrovaných eh, mladých ľudí, ktorí nie sú ani v škole, ani nemajú zamestnanie, pretože E, záruka pre mladých je čoraz viac e, dostupná najmä pre tých, ktorí majú väčšie, lepšie zručnosti, ktorí sú aktívni na pracovnom trhu. No ale stále vidíme, že tí neaktívni ľudia, mladí ľudia, e, nemajú až také možnosti čerpať užitok z, z tohto systému. Samozrejme, to súvisí aj s akousi rovnováhou ponúk. Takže Ide o to, že väčšina, až 70 ponúk sú, sú ponuky zamestnania, potom 13 e, vzdelávania, 12 učenia, e, učňovských odporov, 11 e, odbornej prípravy. Treba teda rozšíriť ponuku vzdelávania, odborného a učňovského vzdelávania. Hm, ešte stále treba posilňovať inštitucionálne kapacity a partnerstva. Hoci, ako som povedal, už sa urobil veľký pokrok v tejto oblasti, ale ešte stále sú určité také kritické hlasy, ktoré sa ozývajú. Hm, asi najdôležitejším bodom je kvalita ponúk. Vidíme veľmi často, že tie ponuky sú také, že pravdepodobne nepomáhajú príliš mladým ľuďom pri integrácii do pracovného trhu, napríklad praxe, kde v podstate chýba nejaký ten konkrétny vzdelávací obsah alebo nedostatočné, nedobré pracovné podmienky. Ja hovorím o takýchto praxiach, ale máme aj rámec pre e, túto činnosť. Komisia takisto pracuje na kvalitatívnom rámci pre učňovské školstvo tak aby to bolo e, nejakým spôsobom podobné, ale kvalita, kvalita sa musí aj naďalej diskutovať a pravdepodobne sa to takisto bude odohrávať na pôde e, e, výboru EMPL. Priebežná finančná podpora je takisto veľmi dôležitá pre implementáciu záruky pre mladých. Tu zmiením návrh komisie zvýšiť prostriedky v rámci iniciatívy pre zamestnanosť mladých. Ja viem, že sa o tom ešte stále diskutuje v parlamente a samozrejme všetky tieto snahy sú súčasťou e, širšej agendy na podporu mladých ľudí. Ako som povedal, je druhý a tretí taký e, povedzme e, sektor snah, Ten druhý sa snaží zvyšovať dlhodobú mobilitu učňov, a takisto tam sa kladie dôraz na kvalitatívny rámec pre učňovské školstvo a komisia, pokiaľ ide o zapojenie e, aktérov, e, pripravuje výzvu európskej solidarity. A to by takisto malo priniesť príležitosti pre mladých ľudí, aby sa mohli integrovať do pracovného trhu. V zásade už sa blížim ku koncu prezentácie. Toto ilustruje to, čo som povedal, možno to nie je až tak úplne prehľadné, ale je to tá nerovnováha ponúk v rámci záruky pre mladých. Tmavo-modré to sú tie ponúky e, zamestnania 70 všetkých z ponúk. A toto je posledná priesvitka. Komisia podporuje aj e, tie širšie aktivity v rámci záruky pre mladých a e, vytvorila aj akúsi vizuálnu prezentáciu e, tohto projektu. Takže vám ďakujem veľmi za pozornosť. Ďalšie informácie nájdete na týchto odkazoch a veľmi rád odpoviem na všetky otázky. Ďakujeme pekne. A teraz dám e, slovo spravodajcom a tejmi spravodajcom. Pani Romana Tom, poprosím každý dve minúty. Nie, nechcete vystúpiť? Dobre. Pán Benifaj tu nie je. Nie? Dobre. SAD, koho tu máme za SAD? Benifej, no, no. Ďakujem. Pán Benefej tu nemôže byť, takže sa ospravedlňuje a ja vystúpim miesto neho. Chcem sa vyjadriť k niekoľkým bodom z tejto prezentácie. Údaje, ktoré ste uviedli, sú veľmi zaujímavé, niektoré sú aj pozbuzujúce, napríklad ten jasný pokles mladých nezamestnaných ľudí, alebo aj vzťah, ktorý tu vidíme medzi európskym projektom Záruka pre mladých a niektorými pozitívnymi reformami, ktoré prebehli na vnútroštátnej úrovni práve vďaka tomu, že Európska únia spustila záruku pre mladých. To sú veľmi pozitívne veci, podľa mňa, ale je zároveň jasné, že pretrvávajú rozdiely v implementácii tejto legislatívy v jednotlivých členských štátoch, takže k tomu sa teraz vyjadrím najmä poprvé, pokiaľ ide o počet registrovaných mladých ľudí. Tu sú veľké rozdiely, obrovské rozdiely, povedal by som. Niekde sa zapojí obrovské percento mladých ľudí vďaka e, tejto záruke, napríklad 80 v Rakúsku, kým v Španielsku, Taliansku je to napríklad len 10 takže to je obrovský rozdiel a je potrebné zaoberať sa týmto fenoménom. Podľa mňa neviem, eh, aj v oktobri minulého roku by sa to odrazilo na správe Európskej komisie. Mám otázku, prečo na niektorých miestach je úspešnosť tohto programu vyššia než inde? Túto otázku si kladiem preto, lebo na niektorých miestach vďaka záruke pre mladých e, skutočne prichádza k e, veľkému nárastu zamestnanosti medzi predtým nezamestnanými mladými ľuďmi až 70 64 v Taliansku, 30 v Španielsku a v Maďarsku. A opäť sú tu veľké rozdiely a tak v tom počte registrovaných aj v tej úspešnosti. A to má znepokojuje. Ďakujem. Hm. Za nevidím nikoho. Nie. Alde. Pani Dlabajová, nech sa páči. Prepačte, hovorí predseda, celkom som to dobre nevyslovil. Good try, good try. Well, uh... Ale bol to dobrý pokus. Ja som uh, ani sa nechcela k tomu vyjadrovať, to je skôr diskusia pre expertov, ako tieňová spravodajka som si nič nepripravila. Mám možno trocha šťastie a možno trochu smolu, E, z hľadiska komisie, že som pod predsedničkou rozpočtového výboru, takže ja vnímam tieto výdavky z dvoch perspektív, z perspektívy e, zamestnanosti aj z perspektívy rozpočtu a bola som predsedničkou alebo na čele e, misie na zisťovanie situácie v Taliansku, kde je veľký problém s nezamestnanosťou mladých, najmä v Kalábrii a musím absolútne súhlasiť s niektorými z vašich záverov, čo by sme mali robiť, e, aké problémy pred nami stoja a určite by sme mali podporovať viac investícií do administratívnych kapacít, ako aj integráciu IKT e, e, systémov riadenia, pretože to riadenie a nastavenie tých IKT systémov v tomto prípade nie až tak ideálne a treba kombinovať efektívnu implementáciu dostupných fondov eh, pre jednotlivé štáty s pomocou komisie. Takže komisia by mala efektívnejšie pomáhať členským štátom v tomto smere a eh, spolupráca na lokálnej, národnej a európskej úrovni je zásadná. Táto spolupráca by nastolila dôveru zo strany mladých ľudí eh, v pracovný trh a v tie príležitosti, ktoré tam sú treba povedať, že my veľmi zdôrazňujeme e, význam prístupu založeného e, na e, výsledkoch a efektivite. A tu mám, pokiaľ ide o tú iniciatívu pre mladých, a tu mám otázku, ako by sme mali merať efektivitu iniciatívy pre zamestnanosť mladých a záruku pre mladých. Ako by sme to mali merať? A či tie peniaze skutočne splnili svoj, svoj účel. My tu hovoríme o tom, čo sme sa ponaučili. Ako, ako to zmeriame? Ako zmeriame efektivitu výdavkov? Ďakujem vám. Ulaguj, madame González Penas. Zaguje pani González Peňaz, alebo teda niekto iný. Nech sa páči. Ďakujem, pán predseda. Ja sa domnievam, že je úplne jasné, že záruka pre mladých bola dobrá iniciatíva, alebo povedzme, je to dobrá iniciatíva, ale nie vždy dobre naplánovaná. Je to taká núdzová reakcia na problémy a na problém, ktorý komisia možno úplne nepochopila v celom rozsahu. Keď sa pozrieme na čísla z európskej periférie, nezamestnanosť mladých má celý rad štruktúrálnych príčin, najmä slabosť produktívneho modelu, úsporné politiky, ku ktorým došlo a podobne. Na to nemožno zabúdať. Na druhej strane záruka pre mladých môže fungovať aj ako veľké povzbudenie pre ďalšie politiky, aktívne politiky na trhu práce alebo zmeny vo vzdelávacom systéme. A takisto sa domnievam, a možno asi sa na tom zhodneme, že je potrebné zlepšiť vykonávanie, e, aby sa zlepšilo financovanie aj zapojenie mladých ľudí. Tu sa trocha oneskorilo financovanie týchto programov, aspoň niektorých štátov sa to trocha kumuluje a znamená to veľké náklady navyše. Okrem toho sa domnievam, že by toto možno mal posúdiť aj Európsky účtovný dvor, dvor auditorov, aby táto garancia, tá záruka bola skutočne účinná a dobre zacielená. Ja by som chcela požiadať eh, o nejaké odborné stanovisko, lebo eh, v celom rade krajín, ako v Španielsku napríklad, tento program často mal podobu dotácií zacielených priamo na podniky. Niekde, niekde sa financovali činnosti, ktoré už aj tak boli plánované, to znamená, neprišlo k žiadnym novým inováciám. Myslím si, že tomu by sme mali do budúcnosti zabrániť a mali by sa financovať len programy, ktoré preukázali dostatočne svoju účinnosť a prínos a pozitívne výsledky. Ďakujem vám. Ďakujem. A teraz za zelených. Ďakujem vám hovoriť e, o nejakom prudkom poklese zamestnanosti mladých, to je asi predčasné, hoci vidíme určité pozitívne tendencie, ale e, vyhýbala by som sa tomu, aby sme e, sa k tomu stávali tak nejak blahosklonne, hoci tie náznaky pozitívne sú. Ja mám otázku pre expertov. Myslím, že niektorí z kolegov už povedali niečo podobného, uberajú sa podobným smerom. 70% povedali ste mladých ľudí, ktorým sa niečo ponúklo, nejaké zamestnanie. E, bolo identifikovaných, ale chcem sa spýtať, e, či tie ponuky takého zamestnania, či ide o udržateľné zamestnania, či, to nie, či tu nedeleno povedzme prácu na 3 alebo 6 mesiacov a či sú tie podmienky pracovné dobré alebo či sú neisté a budem sa uberať e, aj tým smerom v zmysle rozdielov medzi členskými štátmi. Ak sa chceme niečo naučiť, tak sa treba práve pozrieť na rozdiely medzi členskými štátmi a aké tam to malo výsledky, napríklad keď ste hovorili o Španielsku. Potom vekový limit je teraz 25 rokov, ako ste povedali. Pri prvom hodnotení by sme to mohli prehodnotiť, či by nebolo vhodné predložiť to do 29 alebo 30 rokov v mnohých členských štátoch sú totiž mladí ľudia až do veku 30 rokov stále ešte v tom vzdelávacom systéme. To je pomerne bežné. A v Nemecku to vzdelávanie trvá až do tohto veku. A potom tie e, stáže, vy ste hovorili o kvalite tých skúseností počas stáží a praktik. 12,5 e, ponúk predstavujú tieto stáže. To nie je tak veľa. Možno by sme tie stáže e, mali posunúť na bok, aby bokom, aby skutočne sa nestávalo, že mladí ľudia pôjdu od jednej stáže k druhej a v podstate dobre miesto nezískajú. E, Teraz pani Melan za ENF, ale tá tu nie, takže pán Martan, dve minúty, nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda. Ja myslím, že je dôležité sa tak zinventarizovať. To tu odznelo, ale chcel som to zdôrazniť. V roku 2016 4 milióny Vyše 4 milióny nezamestnaných mladých bolo v Európskej únii, a to je 19,4 čiže 2 e, milióny 900 tisíc z toho v vidieckých oblastiach. No a tri štvrtiny teda mladých ktorí eh, nemajú zamestnanie, sú z eurozóny. V roku 2012 9 krajín malo na 25-percentnú nezamestnanosť mladých a preto mohli z iniciatívy zamestnanosti mladých eh, profitovať. V roku 2015 stále ešte 5 štátov má mieru nezamestnanosti mladých eh, vyššiu ako 25 11 členských štátov tam je to viac ako 20 v roku 2015, 22,10, Belgicko, eh, to isté Španielsko, Fínsko, Grécko, Írsko, Taliansko, Polsko, Portugalsko, tam je to 31 dokonca, Slovensko, 26, Švédsko, 20 Jediné Nemecko má nezamestnanosť mladých nižšiu ako 10 Európska únia od roku 2012 sa snaží zastaviť dopady hospodárskej krízy, ktorou bolo postihnuté európske hospodárstvo a vydáva naozaj miliardy pre štáty, ktoré boli najviac postihnuté nezamestnanosťou mladých. Naozaj vysoké miery nezamestnanosti v 11 členských štátoch eh, ukazujú, že tie výsledky sú naozaj len limitované výsledky uplatňovania tých nástrojov. Ehm, napríklad Francúzsko je toho veľmi dobrým príkladom. Európska únia chce posilniť nástroj, ktorý naozaj reálne nepriniesol dobré výsledky a ktorý ich bohužiaľ neprinesie ani zajtra. Aby som to uzavrel, pán predseda, Európska únia by ehm, mohla byť takým katom, ktorý sa snaží po tom, čo sťal e, svoju obeď, ho nejakým spôsobom resuscitovať. Ďakujem pekne. Teraz pani Moran Šarte. Ďakujem pekne, pán predseda. Ja mám štyri otázky, ktoré by som rada položila odborníkom. Prvá otázka. Vy ste uvádzali zdroje Eurostat. No a tam vidíme, že tí, ktorí nedokončia školskú dochádzku, že ich v roku 2015 bolo o dosť viac ako v roku 2008, pardon, menej, že ich bolo menej. Takže e, eh, súvislosť s hospodárskou krízou, teda, že je zložitejšie dostať sa na trh práce, nájsť si pracovné miesto. Môže to mať prosím nejaký dopad na to, že eh, tie, tí žiaci eh, končia tú školskú dochádzku E, neskôr. Áno, je potrebné sa z toho tešiť, ale záleží od toho, aká je tá príčina. Že? No a druhá otázka. Plánujete nejakým spôsobom preveriť, ako je to so zárukou mladých, koľko ľudí bolo v tej záruke a koľko potom naozaj dostalo prácu a, e, alebo stáž. Mne sa páčila otázka Terry Rentke, Ehm, budeme toto nejakým spôsobom sledovať, N plus 1, N plus 2, N plus 4, lebo toto by boli naozaj podstatné informácie. Tretia vec, povedali ste, aký význam mali partnerstva medzi rôznymi službami vzhľadom na túto záruku pre mladých. Ja osobne eh, mám pocit, že to skôr viedlo k mobilizácii takých rozdelených e, služieb a Neviem, či celkom sa to, čo ste povedali. No a ešte posledná vec, e, záruka pre mladých a iniciatíva pre zamestnanosť mladých. E, čo s tou zrozumiteľnosťou, alebo ako by som to naformulovala, pani Dlabajová to už povedala, čiže na jednej strane je potrebné preukázať efektívnosť nejakej politiky, áno, ale zároveň je potrebné naozaj mať tú zrozumiteľnosť. Ďakujem pekne. A teraz dám slovo pani Šojdrovej. No a trošku by som zmenil to poradie, ktoré sa predpokladalo na úvod. Ja by som dal slovo mm, asi obom um, ďalším hosťom, aby uh, prezentovali veci až potom budeme kolo otázok a odpovedí. Tak to bude asi lepšie. Áno, ďakujem pekne, pán predseda. Ja som sa chcela vyjadriť k implementácii zamest- uh, iniciatívy pre zamestnanosť mladých, čiže až k ďalšiemu bodu. Dobre? OK. Et donc maintenant je passe tout de suite. Dobre, takže teraz by som rovno dal slovo pani Majerkort. Nech sa páči. Thank you very much. Ďakujem. Ďakujem za možnosť eh, vyjadriť sa. Takže ja ešte niečo poviem k týmto dvom schémam a mm, k implementácii eh, iniciatívy pre zamestnanosť mladých. Ja to dnes eh, teda hodnotím v mene komisie, tie prvé výsledky, ktoré boli zverejnené a takisto aj na európskej úrovni a takisto aj pokiaľ ide o Spojené kráľovstvo. Takže veľmi stručne, o čom budem hovoriť dnes. E, iniciatíva pre zamestnanosť mladých, o čo tu ide, to povieme stručne, potom aké sú hlavné zistenia, pokiaľ ide o implementáciu, potom aké sú výsledky, čo sa podarilo dosiahnuť pre mladých ľudí a na, zákon, na, na záver, aké sú silné, slabé stránky a odporúčania, pokiaľ ide o iniciatívu pre zamestnanosť mladých. Takže ako je nastavená táto iniciatíva vytvorená na úrovni Európskej únie? Už sme o tom niečo počuli. Takže pokiaľ ide o oprávnenosť, mm, to sa e, stanovilo na, na regionálnej úrovni. V súčasnosti je to 20 členských štátov, ktoré majú na to právo. E, podľa nezamestnosti v roku 2012 e, tie regióny, ktoré mali nad 25 nezamestnaných mladých ľudí, alebo kde bola tá miera na 20 a zvýšila sa e, potom e, počas roku 2012, takže tie potom sa kvalifikovali a samozrejme potom sa na tieto krajiny vzťahovala aj e, tá záruka pre mladých. Tie krajiny, ktoré sa nekvalifikovali, ktoré nie sú oprávnené, tak to sú tie krajiny, E, napravo. E, ide o mladých ľudí od 16 do 18 a 19 do 25 rokov. Tieto, títo mladí ľudia musia byť e, rezidenti v tých oprávnených regiónoch, aby na to mali nárok. Takže nie je žiadne financovanie na prevenciu toho, aby sa mladí ľudia dostali do tejto skupiny ľudí. E, táto iniciatíva je súčasťou e, e, programov ESF 2014-2020, operačné programy, ktoré riadia riadiace orgány, ktoré sú zapojené do systémov ESF, 6,4 miliardy, z toho 3,2 miliardy špecifické iniciatívy pre zamestnanosť mladých a 3,2 boli tie národné financovania 1,1 miliardy e, predstavovalo spolufinancovanie. Najväčšími príjemcami sú Španielsko, tretina celého toho financovania, potom Taliansko, Francúzsko, Polsko. Menšie fondy išli do Slovinska, na Cyprus a do Českej republiky. A bolo niekoľko špecifických pravidiel z hľadiska rýchlej implementácie napríklad zrýchlené prefinancovanie a podobne, ale ten efekt podľa dôkazov nebol až taký veľký, pretože tie hlavné prekážky neboli finančné, ale procedurálne v jednotlivých krajinách. Takže čo vieme o implementácii tejto iniciatívy pre zamestnancov? Čo robia krajiny s tými peňažnými prostriedkami na konci novembra 2015? Sa to hodnotilo, to už ako je nejaká doba, ale myslím, že sa to až tak zásadne nezmenilo, pokiaľ ide o tie jednotlivé aktivity vykonávané členskými štátmi. Takže väčšina aktivít sa zameriava na tie alebo štyri opatrenia na podporenie práve tejto iniciatívy pre zamestnanosť mladých a väčšinou sa pracuje so, s pracovnou skúsenosťou alebo e, s kvalifikáciou. 83% e, napríklad práve vychádzajú z tej prvej pracovnej skupinosti, 72% e, z učňovského vzdelávania, potom 65% napríklad majú tu ten aspekt kvality kurzov, potom asi 50%, okolo 50% Startup Support, to znamená podporu pre startupy. Takže ide o občanov e, krajín, v členských krajín. Vo Francúzsku viac než 60 e, napríklad e, tých finančných prostriedkov ide na poradenskú činnosť pri vyhľadávaní pracovných príležitostí. To v iných krajinách toto nefunguje. No a treba o tých opatreniach ešte vedieť aj to, že E, všetky krajiny uviedli, že majú personalizované e, systémy podpory a e, tie personalizované akčné plány samozrejme znamenajú asi dosť odlišné veci v jednotlivých krajinách. Tam sú, povedzme, v niektorých krajinách sú to tri opatrenia, rôzne opatrenia pre mladých ľudí, v iných krajinách sú to, povedzme, určité zacielené aktivity. A pokiaľ ide o inováciu opatrení v jednotlivých e, členských štátoch, zistili sme, že sú príklady inovácií v každom prípade a toho, že sa skutočne e, vyskytli nové organizácie, ktoré e, predtým nemali prístup k takémuto financovaniu, tak väčšina tých opatrení je takých, ktoré už fungovali predtým v Fírsku, v podstate E, napríklad ide o služby zamestnanosti, ktoré sa e, poskytovali už predtým, vo Francúzsku podobne a vo väčšine členských štátov je to takto. A samozrejme dôležitým faktorom bolo načasovanie. Veľké organizácie, ktoré majú skúsenosti, tak tie samozrejme boli schopnejšie čerpať z týchto fondov. Menšie organizácie potrebujú viac e, času a sú tým pádom v nevýhode. Čiže čo vieme o outpute a výsledkoch, koľko ľudí sa zapojilo do dnes a s akými výsledkami, či sa integrovali buď to do vzdelávania a práce alebo odbornej eh, prípravy. V roku 2013 eh, to začalo veľmi pomaly mm, údaje k tomu nejaké kvalitné nemáme. V roku 2015 tam už údaje máme z výročnej správy o implementácii a asi 500 tisíc účastníkov eh, tam bolo v tom čase. 2016 nemáme spolahlivé údaje. Máme samozrejme publikáciu komisie, kde sa výsledky oboch iniciatív, teda iniciatíve záruky e, sumarizujú 1,4 milióna ľudí zapojených e, do tej iniciatívy, ale e, tie čísla sú zrejme nižšie z dôvodov, ktoré tu už odzneli, teda že v Taliansku a Španielsku Eh, ľudia sú registrovaní síce v systéme, ale neprofitovali z neho v Taliansku. V marci 2016 640 eh, tisíc, ktorí boli pod, mm, registrovaní, ale iba vyše 200 tisíc intervencií prebehlo, čiže asi tretina eh, ľudí naozaj dostala takéto intervencie. Je to počet intervencií, nie je to počet jednotlivcov, možno ten počet jednotlivcov je ešte nižší. Takže počet iniciatív, nie počet osôb. Viac informácií by sme mali mať v máji, v júni s novou e, výročnou správou o implementácii, ktorú členské štáty predložia. Na úvod bolo ťažké zapojiť zraniteľné skupiny. Národné hodnotenia, ktoré prišli k 2015, poukázali na to, že krajiny mali problémy podobné ako v prípade e, záruky pre mladých. To sme si vypočuli koncom 2015 sme robili štúdiu, podľa ktorej členské štáty sa najskôr zaoberali tými mladšími, 15 až 4 rokov. Boli to väčšinou e, muži, žien bolo menej a väčšinou to boli ľudia s vyšším e, druhostupňovým vzdelaním a tiež e, nezamestnaní boli viac ako tí, ktorí sú neaktívni. Čiže tí, ktorí boli e, registrovaní už na úradoch práce, tak tí boli samozrejme ľahšie osloviteľní. A teraz to pokrytie YEI nemôže pokrývať všetky osoby v rámci NIC v členských štátoch, e, je to nemožné, ale myslím, že zaujímavé pozrieť sa na porovnanie podielu NIC v rámci YEI e, k dnešku, teda to je koniec 2014 a potom rok 2015. Takže pozrieme sa na to, keď sa pozrite na ten graf, tak tam vidíte, veľké rozdiely medzi členskými štátmi, pokiaľ ide o percento NEEDS eh, v rámci krajiny, ktoré, ktorí boli zapojení do YEI. V niektorých krajinách je to okolo 20 v krajinách ako Rumúnsko, eh, Veľká Británia tam to ešte nebolo spustené a potom eh, jednociferné čísla v krajinách ako Slovensko, Chorvátsko e, a tak ďalej. Teraz tie výsledky do konca roku 2015. Ako to tam vyzeralo. Takže k tomu dátomu asi 500 tisíc účastníkov využilo YEI asi 40 z nich to už uzavrelo. To neznamená, že iba 40 ktorí sa do YA pustia, že to uzavrú. Neznamená to, že mnohí ešte stále eh, sú súčasťou a do budúcna to uzavrú. 70 to je eh, stanovené ako eh, minimálna miera úspešnosti tejto intervencie. Potom tí, ktorí to neukončia, asi 40 z tých, ktorí vlastne dokončili, dostali aj, e, aj e, pracovné e, miesto s určitým percentom, ktorí získali trvalé miesto. Niekto možno aj dostal ponuku, možno využili nezávisle nejaké iné, iné príležitosti. Čiže tá miera tranzície nie je až taká zlá, lebo v Článsku je to asi 25 až 50 pokiaľ ide o ponuky vzdelávania, zamestnanosti alebo um, nejaké odborné prípravy a pre tých, čo absolvujú iniciatívu. Aká kvalita tej ponuky, to nevieme tiež sa pýtame. Štáty tú kvalitu definujú veľmi odlišne. V našej štúdii sme sa pozreli na tie definície a vidíme, že je to veľmi nekonzistentné. Niektoré krajiny hovoria, že je to udržateľná ponuka, v iných krajinách sa hovorí, že je to uspokojivá že tá osoba je spokojná, že toto je ponuka s vysokou kvalitou, ale tá udržateľnosť tam nezahráva až takú úlohu. E, je to indikátor mm, trvania 6 mesiacov po uzavretí intervencie. E, to je teda nami stanovená lehota a tieto údaje e, získame až v roku 2017, e, teda keď bude za minulý rok e, výročná implementačná správa k dispozícii. Slovinsko, to sa často vníma v rámci nezamestnanosti mladých ako pozitívny príklad. Jeden región v Slovensku bol kvalifikovaný, celková hodnota programu asi 20,7 milióna. To je najnižšia suma v rámci no, všetkých krajín. To sa porovná vás so 100 miliónmi, ktoré na aktívne politiky trhu práce využíva Slovinsko ročne, čiže je to relatívne nízky prídel. Využilo sa to výlučne na iniciatívu Prvý iziv. A to je program na 15 mesiacov pre 3000 osôb a dokonca v 2016, podľa našich informácií, to zasiahlo um, menej ako 2000 uh, osôb, 28 to uzavrelo a 4 uh, našli aj uplatnenie na trhu práce alebo v sezre vzdelávania. Asi to znie drsne, ale mnohí snad sú ešte stále v tej intervencii. Intervencia je dosť dlhá. Takže lepšie výsledky sa uvidia neskôr. Takže vidíme, že v Slovensku je ten vplyv veľmi zacielený. To číslo, ktorých to obsiahlo, je relatívne nízke v porovnaní s celkovým počtom níc v krajine. Aby som to zhrnula, aké má silné a slabé stránky YEI. Kľúčová silná stránka je to, že toto doplnkové financovanie e, pre iniciatívy a opatrenia na boj proti nezamestnanosti mladých, to sú veci, ktoré by mnohé krajiny neboli financovali, lebo tam buď to nemali na to peniaze, alebo to nebola priorita. E, čiže naozaj sa vďaka YEI stáva nezamestnanosť mladých prioritov v členských štátoch EÚ. Je to relatívne flexibilné využívanie financovania, hoci toto nie je úplne prevládajúci názor. E, teoreticky sa to dá prispôsobiť na potreby lokálne, regionálne a často je to na lokálnej úrovni aj pozitívne vnímané a príjmané. Je to na podporu zavedenia záruky pre mladých, takže je tam také prelínanie, prepojenie a tiež to umožňuje prechod od e, nových od, od starých politík aktívnej politiky trhu práce k individualiz- individualizovanejším prístupom. Uh, Aké sú teraz tie slabé stránky? Už tu odznelo, že to načasovanie a krátky čas implementácie, že to je problém. Všetky riadiace orgány pripravovali e, periódu novú ESF, končili s tou starou, preto bolo ťažké tam nejako zapracovať. YEI. E, nie je to opatrenie, ale je to e, prúd financovania, čiže sú tu s týmto súvisiace problémy, ktoré vyplynuli z národných vyhodnotení v členských štátoch. Potom problémy s identifikáciou tých mladých, e, ktorí sú neaktívni alebo aktivne vylúčení a sú hníc. E, potom tá byrokratickosť a administratívna ťažkosť e, vzhľadom na tie rôzne požiadavky, ktoré je potrebné splniť a mnohí mnohým sa nedarí splniť e, kritériá, aby sa mohli kvalifikovať na účasť. A ďalšia vec, e, neflexibilita, keďže to bolo založené na miere nezamestnanosti mladých 2012 e, a mnohým mnohých sa situácia odtedy zmenila. Takže čo sa dá robiť do budúcna? O tom môžeme hovoriť, keď budete klásť otázky, keďže už nemám veľa času. Áno, už sme hovorili o predlžení doby implementácie na Gramsku 2018 a tiež sa o ďalšom financovaní neskôr. To je dôležitá vec a dôležitá sa na, na tú implementáciu. Ja si nemyslím, že by členské štáty všetky z viac peňazí profitovali. Naozaj je potrebné sa pozrieť na to, ktoré regióny konkrétne teraz potrebujú viac peňazí a na aký druh aktivít. Potom výskum, ktorý je možné urobiť, to si tiež nechám na kolo otázok a odpovedí a potom ešte zvýšenie efektívnosti, lepšia kompatibilita s existujúcimi aktivitami a s harmonogramom ESF. Ďakujem pekne. Merci pour, uh, ces informations. Ďakujeme pekne za tieto informácie. Naozaj hlbková vyhodnocovacia práca, ktorá prebehla. Áno, boli tam už nejaké regionálne prvky. Navrhol by som, aby sme prešli rovno k ďalšiemu aspektu, pokiaľ ide o tú celkovú analýzu tu máme zrovna tie regionálne e, aspekty. Ide konkrétne o situáciu v Španielsku a dávam slovo pani González Gago, nech sa páči. Na 15 minút, nech sa páči. Thank you. Thank you very much for inviting me. Ďakujem pekne za pozvanie, že môžem predstaviť prípad Španielska. Myslím, že to je zaujímavý prípad s mnohými rozdielmi v porovnaní s tým, čo tu už odnelo. Ja som členom Európskeho expertizného centra. Pracujeme pre DG Employment Európskej komisie, zaoberáme sa otázkami trhu práce a vypracovali sme aj nejaké štúdie a publikácie výskumného charakteru v súvislosti so zárukou pre mladých. Moja prezentácia, ja som si ju tak rozdelila na štyri časti. Prvá časť trošku sa budem venovať eh, implementačným úpravám YEI. To čítam jej, ale asi to má byť YEI. My to voláme ale jej. Takže poviem, ako to vyzerá v Španielsku so štúdrami na implementáciu YEI a e, za ruky pre mladých. Potom vám poviem, aký je pokrok implementácie oboch nástrojov v tretej časti ako to vyzerá s nezamestnanosťou a zamestnanosťou mladých u nás. A po štvrté, štvrtá časť, tam sa zameriam na naše zistenie a odporúčania. Takže štruktúra implementácie YEI, YG. Celé sa to spustilo v roku 2013. Naša stratégia už v roku 2013 sa zameriavala na mladých e, vo veku do 30 rokov. Čiže nebola to tá skupina 16-24, ale až do veku 30 rokov. Potom neskôr v decembri 2013 vláda predložila implementačný plán za ruky pre mladých, čo je kópia stratégie e, pre podnikanie ako riešenie nezamestnanosti. A potom v decembri 2014, teda o rok neskôr, to bol operačný program zamestnanosť mladých, ktorý bol schválený a tento sa plne zameriava na implementáciu záruky pre mladých a YEI je jeho súčasťou, kompletne jeho súčasťou, súčasťou tohto operačného programu. YEI, financovanie tejto iniciatívy, predstavuje 80 celkového EU financovania za ruky pre mladých. 2,7 miliardy, pokiaľ je o ten operačný program v Španielsku. Takže YEI 843 miliónov, v prípade Španielska je to najvyššia suma spomedzi všetkých európskych krajín. A s financovaním v rámci ESF a s spolufinancovaním je to asi 2 miliardy eur. Teraz k príjemcom YEI a YG v Španielsku. Na úvod sa rozhodlo, že NIC vo veku 84 rokov budú príjemcami. V júli 2015 sa to rozšírilo na kategóriu 25 až 29, pokiaľ miera zamestnanosti bude väčšia ako 20 v tejto kategórii požiadavky, ktoré boli stanovené v úvode, boli také prísne, že to do veľkej miery obmedzilo absorpciu a účasť mladých v december 2016. Tieto požiadavky teda boli sflexibilnené, hlavne požiadavka, alebo teda tá skutočnosť, že NIC, ktorí sú registrovaní na verejných úradoch práce, ale nie sú registrovaní v YG, tak tam tá teda vlastne došlo k takej väčšej konvertibilite, preliatiu jedných údajov do tej druhej kategórie. Všetky španielské regióny majú nárok na YEI. Polovica zdrojov pôvodne išla regiónom. Viete, že Španielsko je dosť regionalizované. Máme tam autonómne komunity, e, ktoré majú veľké kompetencie v oblasti aktívnej politiky trhu práce. Čiže polovica zdrojov YEI išla regiónom podľa miery NEED. Tá druhá polovica bola koordinovaná centrálne No a v Španielsku vzniklo partnerstvo s mnohými aktérmi, 84 lokálnych e, obchodných komor sa zúčastňovalo a tiež široká sieť informačných kancelárií Národného inštitútu mládeže a potom ešte 5 veľkých mimovládok, IMKA, Ministerstvo pre verejnú správu, ktoré má na starosť e, koordináciu s lokálnymi subjektami. A v decembri 2016, a to je dôležitá vec, Ministerstvo školstva, ministerstvo zdravia a sociálnych služieb a rovnosti a sociálni partnery sa tiež do tohto partnerstva pripojili. Teda ministerstvo školstva tam nebolo od začiatku toho partnerstva ministerstvo sociálnych služieb. Španielsko vytvorilo rôzne reformy, pokiaľ ide o YG a YEI v súlade s reformou aktívnych politik trhu práce z roku 2012 s cieľom zlepšiť koordináciu medzi centrálnou správou a správou regionálnou. Teraz pokrok implementácie YEI. Predrešníci už povedali, že implementácia v Španielsku zaostáva za priemerom EÚ z hľadiska financovania aj pokrytia. Mám ale pocit, že došlo k dôležitým pokrokom v minulom roku. Pokrytie, miera pokrytia napriek tomu, pokiaľ ide o skupinu vo veku 15-29 rokov, momentálne vo februári 2017 predstavuje asi 32 Ja som to sama vypočítala, lebo oficiálne údaje aktuálneho charakteru nemáme. Posledná sú 2015, čiže som vzala údaje pokiaľ ide o počet ľudí registrovaných a vypočítala som to percento na základe odhadov níc v tejto vekovej kategórii. Takže týchto 32% zhruba, pokiaľ to mieru pokrytia. To trošku zaostáva za to úrovne od roku 2015, tam to bolo 37%, ale je to vlastne dvojnásobok ako vo februári 2016. Takže ja to vnímam tak, že pokiaľ ide o implementáciu, urýchlila sa výrazným spôsobom roku 2016, pokiaľ ďalšie výsledky, ktoré sú vedené z štúdie Európskej komisie. A tu ide o to, že žiaľ, regionálne rozdiely sú stále veľmi veľké, pokiaľ ide o mieru pokrytia v niektorých regiónoch Španielska. Je síce 40%, ale v iných regiónoch je to iba 20%. Pokiaľ ide ostatné ukazovatele, ktoré máme od Európskej komisie. Je tu určité pozitívne vnímanie, čerpanie, aj načasovanie to okolo 75%, je to lepšie ako vo všeobecnosti na úrovni EÚ, avšak pokiaľ ide o ponuky, dalo by sa povedať, že tu je veľký rozdiel porovnaní s priemerom na úrovni EÚ, iba 30 ponúk sa týka zamestnávania, koľko zhruba tých vyšších 70 sa týka aktivácií, vzdelávania v zmysle druhej šance, alebo ide o ďalšie školenia a prípravu. Tretí indikátor, udržateľnosť, tam je to len podobné ako na úrovni EU, 37,7%, a je tam pozitívna situácia 6 mesiacov po vlastne opustení tejto schémy záruky. Takže aké sú dôvody, prečo je to trošku tak omeškané, obmedzené, pokiaľ ide o vykonávanie podľa môjho názoru ide o to, že tu boli určité nejasnosti na úvod, nejasnosť pokiaľ ide o YEI a záruka pre mladých, Totiž to vtedy sa prekrývali tie programovacie obdobia a potom neskoro sa prijali kritéria pre operácie, takže potom v roku 2016 sa situácia trochu zmenila, jednotlivé orgány prijali už opatrne bez toho, či by vedeli vôbec, ale či budú prípustné tie kritériá. A potom druhý dôvod, celkový ekonomický kontext, pre všetkým pokiaľ je fiskálnu konsolidáciu, pokiaľ je aktívne politiky trhu práce v období 2007 až 2014, a rozpočet pre aktívne politiky trhu práce v Španielsku sa tie prostriedky znižili 68%, na druhej sa zvýšila nezamestnanosť, to znamená, že aktívne politiky trhu práce teda boli zredukované výrazným spôsobom o dve tretiny. A keď to prerátame na obyvateľa, tento rozpočet, je to asi 10 toho, čo alokuje Dánsko, 23 zhruba toho, čo alokuje Francúzsko, porovnaní s Nemeckom je to zhruba 30 To znamená, že Y je jednoducho nebol v stave kompenzovať tento nedostatok rozpočtových zdrojov. Ďalší dôvod, prečo je tu pomerne obmedzený úspech, je to obmedzená kapacita, pokiaľ ide o regionálne služby v zamestnanosti a tieto regionálne služby zohrávajú významnú úlohu. Nedostatočné inovácie, o tom sa už hovorilo, pokiaľ ide aktivity, ktoré sa ponúkali, sa príliš ponúkali na stránku dopytu, e, stránku pardon, ponuky a v Španielsku, keďže tu nebol, dostat, nebol dostatok príležitostí, vysoká miera vzdelávania zvyšuje hospodárskú súťaž, teda súťaž o disponibilné pracovné miesta a mnohí, ktorí neobstoja, potom sú konfrontovaní s neistými pracovnými podmienkami. Po tretie, chcel by som vysvetliť, ako sa vyvíjala nezamestnanosť mladých a celkovo nezamestnanosť v Španielsku, neviem, či to vidíte. Takže náľavo ten graf ukazuje, ako sa vyvíjala nezamestnanosť mladých v Španielsku v absolútnych číslach. Ja vám to vysvetlím, keď chcete. Hlavné posolstvo je nasledovné. Nezamestnanosť mladých sa zvýšila o milión osôb v období 2008 až 2012. Viac ako polovica z tých, tohoto miliónu mladých ľudí mali nízke vzdelanie. Potom, keď sa začala zotovovať ekonomika v období 2013-2015, bolo takmer 400 tisíc mladých nezamestnaných menej. Potom sa pozrieme doprava a tam vidíme, že takmer 2 milióny mladých nezamestnaných ľudí stratilo prácu v prvej fáze krízy. No a potom od roku 2013 do 2016 na konci roka sa vytvorilo Žiaľ, iba 21 tisíc pracovných miest pre mladých ľudí. Sú to veľké regionálne rozdiely, pokiaľ jednotlivé regióny. Niekde sa podarilo znižiť nezamestnanosť mladých až o 40 ale v iných regiónoch teraz to bolo 6 Teraz kvalita pracovných miest pokiaľ ide o tie pracovné miesta, ktoré sa vytvorili, Mnohí sú konfrontovaní s horšími pracovnými podmienkami, sú to, sú to nízke mzdy z doby na dobu určitú, od 2008-2014. Takýto trend zažil 25 mladých ľudí. Pokiaľ ide o hlavné výzvy pre Španielsko, je dôležité zlepšiť fyzickú a finančnú implementáciu YEI prostredníctvom dokončenia integrovaného informačného systému Španielsko vypracovalo dobrý integrovaný systém, ale ešte nie je to dokončené. Preto je nevyhnutné, aby sa to dokončilo, zabezpečil monitoring, transparentnosť, hodnotenie, potom ide o zlepšenie koordinácie, pokiaľ ide o jednotlivé orgány, ktoré sú súčasťou partnerstva, posilniť vykonávanie v zaostávajúcich regiónoch, potom zvýšiť kapacitu verejných služieb zamestnanosti, dôležité mať lepšie vyškolených pracovníkov, vykonávanie efektívnych opatreniach na strane dopytu. Tu je teda ten hlavný rozdiel v porovnaní s priemerom EÚ. U nás sa neinvestuje dostatočne veľa finančných prostriedkov do opatrení na strane dopytu, a potom tu ide samozrejme o to, ako riešiť potreby mladých ľudí, ktorí, kde sú rizika chudoby alebo sociálnej exklúzie, prostredníctvom ďalšieho úsilia. Pokiaľ je výzvy pre EÚ, tu ide o to, by sa zvýš, predlžilo vykonávacie obdobie na to, aby sa dokázali absorbovať tieto prostriedky. Španielsko momentálne nedokáže absorbovať tieto prostriedky, zachovať financovanie YA po roku 2018 musíme si uvedomiť, že YA tvorí 80 rozpočtu záruky pre mladých. Po roku 2018 až do roku 2023 zostal už iba 20 rozpočtu. Takže to bude znamenať výrazný pokles rozpočtu ako takého. Samozrejme, ďakujem pekne za pozornosť, som pripravený zodpovedať otázky. Merci. Donc on vient de voir des éléments d'évaluation. Takže vyhodnotenie zacentrené na, situ- na situáciu v Španielsku. Takže teraz dám dve minúty spravodajcom a mi spravodajcom za EPP. Nech sa páči pani Tomč. Ďakujem pekne za slovo, pán predsedajúci. Ďakujem pekne za tieto prezentácie, za správy. Pokiaľ ide o tieto štatistiky, musím povedať, že sú značne zaujímavé. A potom, ako som si vypočula tieto prezentácie, tak musím povedať, že mám tu také zmiešané pocity, pokiaľ ide o tieto problémy, či máme teda efektívne riešenie alebo nie. Bez pochýb, pokiaľ ide o úroveň EÚ, investovali sme množstvo prostriedkov, aby sme zlepšili situáciu a ukázalo sa, že pokiaľ ide o členské štáty, je tam rozdielna absorpčná kapacita, pokiaľ ide využitie týchto zdrojov. Avšak, samozrejme, vždy je možné poukazovať na inštitúcie EÚ a vyniť ich, ale musím sem položiť otázku, Aká bola úspešnosť jednotlivých členských štátov na vnútroštátnej úrovni? To znamená, že ide o to, aby vo svojich krajinách samozrejme implementovali tieto programy. Takže dôležité je diskutovať samozrejme o tom, či sa má pokračovať v tom programe alebo nie. A myslím si, že všetci z nás majú pocit, že by sme mali ešte zvýšiť úsilie a preto si myslím, že mali sme odpovedať pozitívne. Tento program zabezpečil množstvo pozitívnych výsledkov, pozitívnych dopadov. Avšak pokiaľ ide o vaše zistenia, myslím si, že budú prospešné, aby sme v budúcnosti prevzali viac odpovednosti, aby zabezpečili vyššiu mieru transparentnosti, pokiaľ ide o využívanie týchto, fond, týchto zdrojov, musí byť aj efektívnejšie. Ešte by som chcela poukázať na to, to, že máme tieto programy a že tam alokujeme značné, značné prostriedku, to je v poriadku. Samozrejme musíme vedieť, že či sú to krátko alebo dlhodobé riešenia, jednoducho neviem, či môžeme vytvoriť nové pracovné miesta prostredníctvom nových prostriedkov, takže musíme oživiť našu ekonomiku udržateľným spôsobom a chceme mať dlhodobé riešenia. Na záver by som chcela zdôrazniť ešte niečo, čo považujem za dôležité. Keď sa ukončí takýto program, program pre mladých ľudí, je dôležité, aby sme zabezpečili dostatok pracovných miest na trh práce. Samozrejme, je dôležité, aby keď sa skončí tento program, sme nemali zložitú situáciu na trh práce. Ďakujem. No SAD tu nie je nikto, ECR tiež nikto, takže pani Zlabajová, lepšie sa mi to vedelo vysloviť? Ďakujem pekne, áno, áno. Iba stručná reakcia, možno som to už trošku predtým spomenula, ale keď hovoríme o meraní účinnosti, myslím si, že mali by sme sa myslieť nad tým, ako zabezpečiť dlhodobé výsledky. A tu by mňa zaujímal váš názor, totižto vy pôsobíte v teréne, viete, ako vlastne sa zabezpečuje to vykonávanie na úrovni členských štátoch, štátov. Takže ako merať tieto dlhodobé výsledky, aby sme to nemali iba nejaké okamžite krátkodobé výsledky. A potom druhá otázka, ktorú mám. Iniciatíva zamestnanosti mladých. Zdá sa, že je to pomerne náročné z hľadiska administratívy. Myslím, že Ania o tom hovorila. Takže čo by sa dalo zmeniť v praxi, aby to bolo jednoduchšie, aby sa ľahšie dalo požiadať o prostriedky pre čerpateľov. Takže aké zmeny by ste navrhli z praktického hľadiska? Zároveň by som chcel ešte podotknúť, že musíme byť veľmi obozretní, musíme myslieť na synergie medzi všetkými politikami EÚ, nie pokiaľ ide o vzdelávanie, zamestnávanie a tak ďalej, ale ide o všetky politiky pre mladých, musia sa zájomne doplňovať, musíme tu mať synergie, totiž tak budeme mať iba osobitné programy samostatné, asi to nezlepší situáciu. A napokon, čo by som chcel zdôrazniť, to, čo je dôležité v členských štátoch a regiónoch, to je pomoc, podpora Európskej komisie, takže je dôležité, aby tu bola, to boli určité úsilia, ktoré sa týkajú implementácie vnútrošatnej úrovni, ale tu je veľmi dôležitá pomoc zo strany Európskej komisie, aby sa tu odstranili nedostatky, pokiaľ ide o vykonávania, e, úspešne sprevádzali e, tieto projekty, ale chápem, že je tu aj priama pomoc zo strany komisie, tá pôsobí na úrovni členských štátov a regiónov. Ďakujem. Merci. Pour les verts, madame. Ďakujeme pani Reintke za zelených. And also from my side, thank you to the two additional... Ďakujem pekne, ďakujem pekne našim rečníkom. Musím povedať, že pre všetkým tie príklady zo Španielska poukazujú na to, že musíme zabezpečiť koherentnosť politik. Totiž to, keď na jednej strane máme redukcie o 68%, pokiaľ o aktívnej politiky trhu práce čo súvisí dobre aj s tým, že to bolo, Švensko bolo krajina v rámci programu, potom tam bola vlastne rozpočtová konzolidácia, kde sa krátili prostriedky v rámci týchto politik. A na druhej strane, potom je to financovanie EÚ, ktoré je dôležité a dáva zmysel. Na druhej strane, ale nie je možné nejaké prekonať tie nedostatky, ktoré vlastne sa spôsobujú častočne európskym politikami. Myslím si, že je to nekoherentné a pokiaľ ide o túto iniciatívu pre mladých, to asi nevyrieši, ale je to skôr taká kritika, ktorú musíme brať veľmi vážne. Zároveň to aj na to, že ak chceme riešiť nezamestnanosť mladých, pre všetkým na juhu Európy, musíme vytvárať pracovné miesta bez investícií do hospodárstva a vytvárania kvalitných pracovných miest. Jednoducho mladí ľudia sa nedostanú na trh práce, ak tam nebudú pre nich príležitosti, ale k tomu sa dostaneme, keď budeme hovoriť o výsledkoch situácie v Španielsku. Mám otázku na obidva, na obidvoch vás, pokiaľ je výsledky iniciatív na podporu zamestnanosti mladých ľudí. Vo všeobecnosti hovoríte o tom, že je dôležité mať ďalší výskum a ja mám taký dojem, že pokiaľ ide o zistenia, o ktorých ste hovorili, neviem si vytvoriť celkový obraz, lebo je tam toľko stále neodpovedaných otázok, Chcem sa spýtať, aký je váš názor, kedy budeme mať taký celkovejší obraz, aký dodatočný výskum by sa mal vykonať podľa vás, aby sme posúdili nielen vykonávanie celkovo tejto iniciatívy, ale ide o najlepšie postupy. Pokiaľ ide o Španielsko, ten konkrétny príklad, vidíme, ako sú tam výzvy. Možno bolo dobre sa zamerať aj na ďalšie príklady, kde to fungovalo dobre, a kde vlastne sa môžu poučiť aj iné členské štáty. ENF nemáme zastúpenú. Dávam slovo pani Šojdrovej na dve minúty. E, predsedajúci. Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Ja mám pár komentárov, mám aj otázku. Pokiaľ ide obidve iniciatívy, IG a YA, sa správne zameriavajú na skupinu mladých nezamestnaných, takých, ktorí nemajú ukončené vzdelanie, nie sú aktívne na trhu práce. Bol to príklad Španielska a tu vidíme, že tá iniciatíva je správne nasmerovaná. Nechcem to vôbec podceňovať. Myslím si, že je to nevyhnutné, avšak takéto iniciatíve, iniciatívy sú trošku roztrieštené. Pozrieme si tú mapu podpory, pokiaľ ide o tých mladých ľudí vo veku 17 až 43 rokov, ako dostávajú na Európskej únie, vidíme tu IGE, novú agendu pre, pre zručnosti, pripravuje sa Európsky zbor Solidarity, to sa teraz pripravuje, takže v zásade sú to štyri prebiehajúce iniciatívy, pričom jedna sa pripravuje práve. Takže mali sme si položiť otázku, či je to efektívne. Podľa mňa je to správne zacielené, avšak je to roztrieštené, pokiaľ ide o tieto nástroje. Sú to iniciatívy, s ktorým prišla komisia. Európsky parlament podporuje intenzívne tie ciele, pomoc členským štátom, aby zabezpečil lepšie vzdelanie, lepšiu prax, lepšie uplatnenie. Ale tie nástroje by podľa môjho názoru mali byť lepšie koordinované na úrovni Európskej komisie. Už tam. Chcem sa spýtať, ako vy to vnímate, pokiaľ ide o nový nástroj Európsky zbor Solidarity, ktorý sa pripravuje, a pokiaľ ide o oznámenie komisie, tam sa jasne hovorí, že pokiaľ je to iniciatíva pre mladých a záruku pre mladých, to sú práve tie programy, ktoré vlastne sa budú podielne vytvoriť tohoto nového nástroja. Myslím, že vám je to známe. Ešte druhá otázka, prepáčte, pán predseda, ale pre mňa je to dôležitá otázka. Totižto hovorilo sa tu o Slovensku, hovorilo sa o projekte za 20 miliónov eur, zapojilo sa 1897 účastníkov. To je zhruba 10 tisíc eur na jedného účastníka. Musím povedať, že to je podľa mňa dosť veľkorysý projekt, takže poprosím o odpoveď, či si myslíte, že je to primerané a efektívne. Ďakujem. Merci. Donc il nous reste une dizaine de minutes, je vais vous redonner la parole. Ďakujem pekne, áno. Dám slovo všetkým panelistom, lebo otázok bolo veľa. Áno, za 10 minút sa nedá odpovedať všetky otázky, ktoré tu odzneli. Takže vás poprosím, aby ste to trošku vytriedili, aby ste vy odpovedali na čo uznáte za vhodné a nechali príležitosť ešte aj ostatným. Nech sa páči. Uh... Ďakujem pekne za slovo, pán predsedajúci. No pre mňa je to trošku jednoduchšie, keď si môžem vybrať tie otázky, lebo všetky veci, ktoré sa týkajú Y, môžem dať ostatným. Takže ja sa skôr zameriam na záruku pre mladých, pokiaľ ide o tieto politiky. Takže bol tu komentár, pokiaľ ide nejaký nesúlad, pokiaľ ide o vykonávanie záruky pre mladých a tých, tými údajmi. Ide o mieru pokrytia, a potom tie úspechy po vystúpení z tej záruky. Musíme si uvedomiť, že záruka pre mladých je pomerne novou politikou a pokiaľ ide o zber údajov, povedal by som, že je to teda ešte iba v začiatkoch. Takže momentálne máme iba údaje za roky 2014 a 2015. To znamená, že myslím si, že je jasné, že potrebujeme istý čas, aby sme mali skutočne spolahlivé údaje. A zároveň si myslím, že je pravdou, že ten pokrok nie je rovnomerný. Myslím si, že sa to jasne ukazuje. Súvisí to aj s tou skutočnosťou, že tá situácia je veľmi rozdielná v každom členskom štáte. A pokiaľ je tu mieru pokrytia a úspešnosť po vystúpení z tej záruky, niektoré členské štáty sa rozhodli, že pokryjú väčší počet mladých ľudí Samozrejme, potom pokiaľ ide o to úspešnosť za roky pre mladých, tam už to nie je také pozitívne. Potom sú také členské štáty, ktoré najprv ponúknú za roku pre mladých iba malému podielu tých osobníc a tam potom je možné dosiahnuť vyššiu mieru úspešnosti. Takže myslím si, že to je niečo, čo sa tak ukazuje v rámci tých zberov údajov. Potom to bol komentár, ktorý sa týka špecifických programov, pokiaľ ide o záruku pre mladých, v tom zmysle, že to nie je veľmi inovatívne ani úspešné, či je možné nejakým spôsobom zrušiť tieto programy. Ja opätovne samozrejme na, na politickú stránku týchto vecí. Pokiaľ ide o záruku pre mladých, sme neustále v neustálom kontakte s členskými štátmi, a tu nie je len o to, o čom som hovoril, že je to cez EMKO a Európsky semester, čo je už taká vyššia úroveň. ale máme aj pracovné, pracovnú úroveň, kontaktné pracovnej úrovni. Tam je sieť koordinátorov a v zásade niekedy členským štátom oznamujeme určité zistenia, keď sme toho názoru, že je dôležité doľadiť niektoré programy. Nechcem nejako skonštatovať, že komisia môže plne odbúrať ten program. Myslím si, že môžeme aspoň poradiť členským štátom, aby zlepšili tieto programy. Potom to bola otázka, ktorá sa týka toho, ako merať udržateľnosť záruky pre mladých a tých ponúk, pre všetkým pokiaľ ide o ponuky na zamestnanie. To je to, čo sa najviac využíva. Takže máme tu údaje o následných krokoch, takže pokiaľ ide o zber údajov, máme tu isté úsilie. Zbierajú sa údaje o tom, čo sa stane s tými mladými ľuďmi, ktorí využili ponuku zo záruky pre mladých 6, 12 a 18 mesiacov po využití tej, využití tej záruky. No, keď sme v začiatku vykonávania, tak máme iba údaje za tých 6 mesiacov zatiaľ. Ale samozrejme s postupom času by sme mali mať už tých údajov viac a myslím si, že to nám pomôže posúdiť, či tie programy sú udržateľné. No a či vlastne sa to vytvára dobre pracovné podmienky, či sú to tak nákladnom zmysle ponuky. No to je zásadná otázka, ale momentálne neviem, preto zdôrazňujem skutočne to, že je dôležité ďalej viesť diskusie s členskými štátmi, pokiaľ otázku kvality, ako zabezpečiť kvalitu ponúk. No a už momentálne komisia spolupracuje s ILO, pokiaľ ide o kvalitu ponúk Zároveň skúmame tú možnosť, sme diskutovali o kvalitných štandardoch na výbore MKO. Pokiaľ ide o konečný výsledok týchto diskusí, samozrejme bude to závisieť od strany členských štátov. Ja neviem, koľko mám výsledkov. A, už nemám čas. No. Tak potom dá skutočne stručne otázka vekového limitu, je to na členské štáty, aby rozhodli. Polovica členských štátov sa rozhodla, že to chcú mať do 29 rokov, pokiaľ je za roku prvádzik do veku 29, ale tu komisia nechce do nejako zasahovať. A posledná vec, bola tu otázka, či vlastne z týchto ponúk sme mali odstrániť stáže, lebo to je iba 12%. Zase je to vec zberu údajov v niektorých členských štátoch, pokiaľ ide o tieto stáže, sa považujú za, za prácu, takže aj keď 70, takže aj keď tam 70% tých pracovných ponúk, je tam značný podiel e, týchto stáž. My to nechceme z toho vypustiť z tých ponúk. Dal by som slovo teda ďalším rečníkom. Nech sa páči. Um, Áno, takže 5 otázok meranie efektívnosti a dlhodobých výsledkov. Samozrejme, podobne ako v záruke pre mladých sú tu strednodobé alebo e, dlhodobé výsledky 6 mesiacov po uplatnení, merané 6 mesiacov po uplatnení alebo využití. My by sme takisto nemali zabúdať na to, že v mnohých krajinách e, ten prístup k údajom alebo tá situácia s údajmi na takéto typy hodnotení nie je ideálna. Takže s tým súvisia informácie o výsledkoch. Potom menšia administratívna záťaž. Hovorila som o tom v záveroch. Lepšie zosúladenie s ESF napríklad a s tým, čo robia tie organizácie, ktoré vlastne realizujú E, ten program, keby to všetko bolo zosúladené, pokiaľ ide o načasovanie, aj to monitorovanie a podobne, bolo by to menej administratívne náročné. A treba takisto objasniť, ako možno dokázať e, oprávnenosť mladých ľudí na zapojenie sa do takýchto, takéhoto programu. Veľa poskytovateľov je toho názoru, že treba poskytovať veľa údajov e, rezidenciu, trvalý pobyt, e, vzdelávanie a tak ďalej. Ale myslím, že aj komisia a ďalšie orgány e, by mali e, objasniť, že sa dajú predkladať aj menej striktné dôkazy. Pokiaľ ide o iniciatívu pre zamestnanosť mladých, Neviem, kedy budú tie e, údaje ohľadom 2016, 2015 e, až 16 k dispozícii a pokiaľ ide o osvedčené postupy, tie konečné hodnotenia e, sa majú urobiť do roku 2018, do konca programu. Tam potom asi dostaneme informácie o tom, ako sa darilo tomto programu a z toho potom budeme môcť vychádzať. O tom zbore Európskej solidarity nemám veľa informácií. Ak e, iniciatíva pre zamestnanie, zamestnanosť mladých e, sa stane tak, ako je. Neviem, ako by sa dala skombinovať e, s tým zborom Európskej solidarity. Neviem, ako by to mohlo fungovať spoločne. Možno komisia nám k tomu povie viac. na napokon, koľko peňazí sa vynaložilo alebo vynaloží, vynaloží na konkrétneho mladého človeka. To závisí od toho, aké má ten mladý človek eh, problémy. Niektorí sú veľmi vzdialení pracovnému trhu a tam treba investovať viac, viac než tisíc eur na hlavu. To skutočne veľmi závisí od situácie a niekedy to môže byť aj drahé, napríklad program stability. Ďakujem len niekoľko eh, eh, pripomienok eh, k tým nákladom na hlavu a pokiaľ ide o financovanie záruky pre mladých, Na začiatku skutočne bol ten rozbeh veľmi e, pomalý a to práve z tých dôvodov, o ktorých sa tu hovorilo. Tie potreby e, alebo tie požiadavky na prístup k pracovnému trhu e, v Španielsku sú špecifické a samozrejme tam je veľmi dobrá úroveň vzdelanosti mladých ľudí a bez, napriek tomu teda nemajú možnosť získať pracovné miesta, takže to spôsobuje veľkú frustráciu. Takže riziko, ktoré v Španielsku teraz existuje, je, že sú rôzne stimuly na hľadanie zamestnania, napríklad v podobe zniženia výšky e, e, poplatkov do sociálneho e, poistenia a podobne. A tieto stimuly sa ukázali ako veľmi neproduktívne. Takže treba uvažovať, ako by sme to mali robiť e, efektívne. Potom e, príspevky k mzde. Tu treba povedať, že my musíme hlavne vytvoriť dobré pracovné miesta a v podstate tie príspevky k platom e, to je len taká záplata v prípade vlastnej pracovnej sily. A pokiaľ ide o regionálnu úroveň, treba povedať, že tam je veľa osvedčených postupov. V Katalánsku napríklad tam som bola. Tie sú veľmi dobre zacielené, sú za, zamerané na e, znevýhodnených mladých ľudí, je tam spolupráca s mimovládkami a to je skutočne niečo veľmi zaujímavé a myslím, že by sa to dalo, na tomto by sa dalo stavať v snahe zlepšovať efektívnosť a transparentnosť. Ja neviem prečo, ale skutočne táto záruka pre mladých je v Španielsku veľmi málo známa. No a e, pokiaľ ide o prepojenie toho zboru Solidarity a záruky pre mladých, k tomu skutočne nemôžem nič povedať. Dobre, ďakujem. Naozaj dôležité určitý workshop eh, z rôznych hľadísk sme sa pozreli na problematiku. Naozaj vidíme, že eh, určité eh, zmeny sú dôležité, aby sa plne reagovalo na potreby a cieľe Európskej únie. Dovolte mi sa poďakoval všetkým. Chcem sa poďakovať aj tematickému oddeleniu, ktoré vypracuje dokument, v ktorom budú obsiahnuté naše dnešné úvahy naše dnešné správy. Chcem sa poďakovať hosťom, všetkým odborníkom. Prepačte, času je málo, žiaľ vždy je pri takýchto workshopoch času málo a často ide o komplikované veci. Chcem sa poďakovať aj kolegom, ktorí sú to. Sú to hlavne kolegyne, teda, ktorým ďakujem. Ďakujem, že zostali až doteraz. A chcem sa teda poďakovať aj tlmočníkom, bez ktorých by sme to neboli zvládli. Mimoriadná schôdza bude 3. apríla, bude to teda v Štrasburgu a potom 11. a 12. bude riadna schôdza tu v Bruseli. Ďakujem pekne, prajem pekný večer.